So good morning, colleagues. Can you please... Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Poprosím všetkých, aby sa pousadzali, aby sme mohli začať. OK, please, uh, could you sit down? I... Takže ešte raz poprosím, aby ste zaujali svoje miesta. Som trošku prehľadnutá, čiže nebudem môcť až tak veľmi kričať. Hello. Good to meet you. Just that. Thank you so much. So, good morning, everybody. Takže ešte raz želám všetkým dobré ráno. Všetci máte pred sebou návrh programu. Súhlasíte, prosím, s týmto programom? Ste s ním spokojní alebo navrhujete nejaké zmeny? Niekto sa nehlasí o slovo, takže program je schválený. Sú tu malé zmeny, pretože dnes v AFETE medzi 11. a 12.30 bude baronka Ashton na výmenu názorov, a aj to snutie in kamera, takže trošku sme si pozmenili načasovanie našich tém. A naša kolegyňa pani Vajdere, tak tá sa vyjadruje k svojej správe, mala sa, ale posunuli sme to na neskôr, lebo si to potrebuje lepšie pripraviť. Takže miesto toho budeme hovoriť o Turkmenistane a o Kongu potom po obede. Srdečne tu vítam návštevníkov z Kolína. Ide o matky. Lali Park. Je to skupina, ktorá sa zaoberá Iránom, hlavne hrozivými podmienkami vo väzeniach a ak máte záujem o informácie o ich činnosti, tak nájdete pri vchode do tejto sály um, taký letačik, uh, kde sa o ich činnosti dozviete viac. Takže uh, vítam ich tu srdečne. Teraz oznámenia predsedajúcej. Zajtra, 10. oktobra, prebehne debata o sieti sacharovej ceny. Predseda Šulc bude teda predsedať tejto schôdke. Volá sa to Hlasy pre demokraciu a občianstvo, tvoriace sa a pozvali sme pani Mafus, pána Sadelsenusiho a pána Ali Fersata, teda laureátov no, Chastachorovej ceny z e, minulého roka, ako aj Maxima Lea, ktorý e, dostal e, cenu za literatúru. Teda všetci bojujú za slobodu a demokraciu. A zajtra ďalej bude spoločné zhodnutie výborov AFED a druhá. Bude to o 17.30, keď teda budeme mať možnosť diskutovať s laureátmi Sacharovovej ceny. Asi viete, že dnes po obede bude hlasovanie o tých troch kandidátoch, ktorí sú e, v ušom výbere na udelenie schorovej ceny za tento rok. My sa za každým snažíme podporovať prácu nositeľov Sacharovej ceny z minulosti. A ja som kontaktovala kubanské orgány, aby tieto zastavili politiku zastrašovania. V septembri sa skočnila schôdzka. s Damasem Blanco ale eh, bohužiaľ táto schôdzka teraz sa mala uskutočniť, neuskutočnila sa, lebo uh, boli uväznené, takže uh, v tejto súvislosti sme, sme uh, vydali toto, um, túto výzvu. Pokiaľ ide o Svetové fórum pre demokraciu, to teraz prebieha v Štrasburgu. Je tam viac než 200 tisíc účastníkov. Ide o iniciatívu Rady Európy a mesta Štrásburg. Pozvali ma na workshop o demokracii a nových sociálnych sieťach. A naozaj som im povedala, ako my pracujeme v našom výbore, že hovoríme aj o, o zodpovednosti podnikateľského sektora v tejto oblasti a predseda Šulc teda um, tiež zorganizoval schôdku s laureátmi Sacharovej ceny. Potom 20. septembra bol v Bruseli summit EU-Čína. Ten sa zameriaval hlavne na hospodárske otázky a strategické partnerstvo. V spoločnom komunike, ktoré bolo v závere vydané, je odkaz v tom zmysle, že obe strany sa tešia na posilnenie dialogu EU-Čína a spolupráce v oblasti ľudských práv vychádzajúc e, z rovnoprávnosti a vzájomnej úcty a že chceme teda dosahovať e, výsledky, konkrétne výsledky v teréne. Teda posilnenie podľa nášho názoru znamená, že dialog o ľudských právach bude vnímaný serióznejšie, vážnejšie na oboch stranách. A iste viete, že v minulosti sme mali pocit, že tento dialog zatiaľ neprebieha ako chceme, že je tam málo zamerania na konkrétne referenčné hodnoty, konkrétne výsledky. A teraz tento dialog o ľudských prebieha iba raz ročne. Chceli by sme, aby to prebiehalo dvakrát ročne. Bohužiaľ, mediálne pokrytie, alebo teda tento summit. E, e, nebola tam žiadna oficiálna tlačová konferencia v závere a tí, čo e, sledujete médiá, tak iste viete, že aj pokiaľ ide o znenie toho tlačového komunike, že čínska a európska strana sa nevedeli dohodnúť na jeho obsahu, čiže Číňania keď sa vyjadrovali, došlo k vypnutiu kamier, čo je veľmi nebežné v, európskom, v európskych podmienkach, takže viete, že to je problematické. My sme už s delegáciou pre Čínu diskutovali o vyslaní našej delegácie druhá do Pekingu a do Čonkinu, ale zatiaľ sa to neudialo. Čiže pošleme predsedový list a spýtame sa, prečo členovia druhá nemôžu posilniť delegáciu Európskeho parlamentu pri výjazde do Číny. Je tu jedno uvoľnené miesto, pretože e, zelení členovia delegácie pre Čínu e, nechcú vycestovať, čiže pôjdem ja. A ja teda sa budem venovať otázke porušovania ľudských práv, samozrejme za každým, keď to bude možné. Toľko teda k oznámeniam predsedajúcej. A teraz e, prejdeme k prvému skutočnému bodu programu. Ide o zasadnutie spoločné e, s výborom pre práva žien a rodovú rovnosť. Vítam vás tu, pán predseda, a teším sa na úzkú spoluprácu a tiež e, to e, robíme v spolupráci e, s euro-latinsko-americkým medziparlamentným zhromaždením. Takže všetkých vás tu srdečne vítam. Čiže ide nám o výmenu názorov s osobitnou spravodajkyňou OSN pre násilie voči ženám. Je to pani Rašida Manžu. Vítam vás tu. Ďakujem, že ste prišli a radi sa od vás teraz dozvieme o vašej práci. Len vám chcem povedať, že osobitná spravodajkyňa pre násilie voči ženám vypracúva správu, a toto je veľmi dobrý referenčný dokument pre mnohých politikov a skupiny pre práva žien, e, ktoré sa teda vlastne snažia podporovať e, ľudské práva žien. V 93. na Svetovej konferencii vo Viedni pre ľudské práva otázka násilia voči ženám bola na programe. A naozaj to bol veľký boj, pretože predtým násilie voči ženám bolo vnímané ako nejaká tradícia, a potom v 95. na Svetovej konferencie pre ženy e, v Pekingu e, sa viac e, upriamila pozornosť na násilie voči ženám aj v rodinách. Čiže konečne sa o tejto otázke začalo skutočne hovoriť. Takže podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme hovorili v medzinárodnom spoločenstve, aby hovorilo o násilí voči ženám pokiaľ ide o čísla, porušovanie práv žien. Um, tieto čísla sa žiaľ nevyvíjajú dobrým smerom. Je dôležité, aby sme mali silné nástroje a mechanizmy v boji proti takémuto typu porušovania ľudských práv. Pani Rašida Manžu je osobitnou spravodajkyňou od roku 2009. Odtedy teda pôsobí v tejto funkcii. Význa sa v oblasti ochrany ľudských práv a ženských práv, je e, profesorkou práva a hostovala na viacerých univerzitách napríklad Univerzita Webster v, univer- v USA, kde vyučovala ľudské práva s osobitným zameraním na práva žien. Ďalej pôsobila na univerzite v Kapskom meste. Ďalej pôsobila v komisii pre rodovú rovnosť v Južnej Afrike, čo je orgán na ochranu rodovej rovnosti v Južnej Afrike. No a dnes nám porozpráva o svojej správe, ktorú vydala v maji tohto roka. Ide teda o správu o násilí voči ženám, o dôvodoch a o dopadoch takéhoto násilia. A Takto uvidíme, ako vyzerá situácia, aké nástroje sa prijali a aké by sa mohli prijať, či už na úrovni Európskej únie alebo na pôde OSN v boji proti násiliu voči ženám. A teraz dávam slovo pánovi Gustavsonovi a spolupredsedovi. Ďakujem veľmi pekne, teším sa, že tu dnes môžem byť. Naozaj sa teším, že máme eh, takúto eh, veľmi pravidelnú spoluprácu spoločne s výborom pre eh, ľudské práva, podborom pre ľudské práva, takže sa môžeme takto stretávať a rozprávať o veľmi aktuálnych témach Samozrejme, že boj proti násiliu voči ženám je jednou z hlavných priorít výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Myslím, že to nikoho neprekvapí. A samozrejme, že e, chceme, aby na európskej úrovni bola vypracovaná stratégia. Komisia by mala navrhnúť smernicu o boji proti násiliu voči ženám alebo rodovému násiliu alebo podmienenému násiliu. Rada Európy je tu nový dohovor Rady Európy, ktorý je veľkým pokrokom a chceme, aby členské štáty, ktoré sú teda členmi Rady Európy, aby posilnili svoje úsie v tejto oblasti. Takže tešíme sa, že tu dnes máme pani Manžu, že sa budeme môcť pozrieť na to, ako ďalej postupovať v oblasti boja proti násiliu voči ženám. V roku 2011 ste boli vo výbore FAM, ja som tedy ešte nebol predsedom ani teda členom, ale od kolegov som sa dozvedel, že to bolo veľmi zaujímavé, veľmi plodné, takže tešíme sa na takúto pravidelnú spoluprácu s pani eh, Manžu Takže vítame vás tu a tešíme sa ešte raz z vašej prítomnosti. A ďakujem pani Lochbiller, že teda robíme takéto spoločné sednutie. Ďakujem pekne. A ešte predtým, než dám slovo pani Manžu, vítam tu pani Arnou z SVČ, ktorá má na starosti ľudské práva a demokraciu. A pani Arno nám potom po prezentácii pani Manžu porozpráva, čo robí SVČ v tejto oblasti. Takže pani Manžu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Naozaj sa teším, že tu dnes môžem byť v Európskom parlamente. Vidím tu známe tváre. takže veľmi rada vystúpim pred týmto fórom. Správa OSN, sa týka vražd žien v rodine, v spoločenstve um, a alebo zo strany štátu. Um, vidíme, že uh, čísla sú uh, rastúce a toto nás veľmi znepokojuje. V femicída, feminicída, uh, vraždy z octí, um, vraždy v afekte. E, toto e, sú e, veci, ktoré sa objavujú veľmi často a nie je to nová forma násilia, ako sa často hovorí. Je to súčasť systému, nie sú to nejaké náhodné, neočakávané fenomény. Je potrebné to vnímať ako také kontinuum ženy, e, ktoré sú vystavené takémuto násiliu, e, sú diskriminované a vlastne stále sa musia obávať o svoj život. Takže moja správa sa zaoberá terminológiou v tejto oblasti, pretože nemáme žiaden dohovor alebo európsky konsenzus o terminológii. Má sa to volať e, femicíd, femicída, feminicída, e, vražda žien. E, takže žiadna terminológia nie je zatiaľ ustálená alebo nejakým spôsobom kodifikovaná. A takýmto spôsobom často môžu vlády sa vyhovárať, keď sú nejaké dohovory, či plne pre ne platia alebo neplatia. Takže Vraždy e, žien e, často sú e, spájané s nejakým bosoradstvom, takže ja som použila neutrálne, neutrálnu formuláciu rodovo podmienené vraždy, teda že ženy sú vraždené, pretože teda, sú ženy. Takže aké budeme používať slovník? Má to byť feminicída, má to byť femicíd, aký, to má byť, aký, to, aký termín sa má používať. A vždy musíme vychádzať z tej reality, e, nerovnosti, utláčania, systematického násilia voči ženám. Často to súvisí s e, feministickým hnutím, hnutím za ženské práva, za ľudské práva, kedy ženy sa začali brániť proti takýmto formám násilia, ktorému sú vystavené celosvetovo. A je to naozaj celosvetový problém. Feminicide, tento termín v angličtine sa používa hlavne v súvislosti s Latinskou Amerikou v súvislosti s povednosťou e, vlád na medzinárodnej úrovni e, so zreteľom na e, beztrestnosť často mm, uplatňovanú v tejto oblasti. Inštitucionálne násilie voči ženám a ich rodinám je často prítomné Často sú obete obviňované, nemajú prístup k efektívnym nápravným prostriedkom, spravodlivosti, eh, je tu korupcia, zneužívanie zo strany úradníkov a tak ďalej. Čiže vraždy žien eh, považujeme za štátny zločin tolerovaný verejnými inštitúciami vzhľadom na neschopnosť eh, prevencie, ochrany a záruky pre životy žien, ktoré boli vystavené viacnásobnej diskriminácii a násiliu počas celého života. Ja eh, som eh, hľadala eh, celosvetovo prejavy týchto vražd a rôzne formy, či už je to násilie v domácnosti, zo strany partnera, či sa to robí v mene cti, či sa to robí v súvislosti s údajným bosoráctvom, často je to násilie na pôvodnom obyvateľstve, teda ženám z pôvodného obyvateľstva, potom potom eh, často v súvislosti eh, s pašovaním drog, pašovaním ľudí a ďalej v súvislosti so sexuálnou orientáciou a tak ďalej. Často ide napríklad aj o eh, vraždy čerstvo narodených detí, pokiaľ sú ženského pohľavia. Tieto veci sú často zakorenené hlboko v spoločnosti a často sú tolerované a veľmi malo, veľmi zriedka sú trestané. E, takže by som sa chcela zamerať na zopár foriem e, vražd žien, ktoré by mohli byť e, osobitne relevantné pre tento výbor vraždy v domácnosti zo strany eh, partnera. Ženy sú vystavené väčšiemu riziku ako muži. Väčšina eh, vražd žien eh, dochádza k nej v domácnosti zo strany najbližšieho partnera. Domáce násilie samozrejme je najhlavnejšou formou násilia na ženách, najčastejšou formou. A takéto vraždy sa často neohlasujú. Mm, Svetová zvedská organizácia odhaduje, že asi 40 až 70 e, obetí e, vraž žien e, sú obeťami svojich partnerov. V prípade mužov je to iba 4 či 8 Vo väčšine krajín teda vlastne žene hrozí najväčšie riziko práve doma. V prípade mužov to riziko je najväčšie v uliciach alebo teda vonku keď som v januári navštívila Taliansko, bola som to na oficiálnej misii, zistila som, že hoci e, počet vražd sa znížil, e, počet žien zabitých mužmi sa zvýšil. V roku 2010 127 žien e, bolo zabitých mužmi, 70% z toho boli Taliani, teda boli Talianky, 67% boli tých vrahov, boli tiež Taliani. Takže takto vyzerajú štatistiky. V 54 prípadoch prípadov bol e, vrahom partner alebo bývalý partner iba v 4% prípadov e, bol vrahom osoba obeti neznáma. E, takže k tomuto dochádza neustále Eh, napriek tomu, že 70 rokov došlo k mnohým zlepšeniam v živote eh, žien, eh, percento žien zabitých zo strany, zabitých vlastným partnerom je neustále veľmi. Štatistiky vo väčšine krajinách rozlišujú medzi vraždami žien s rodovým potextom a tými ostatnými. Vraždy žien sú často vraždami z cti hoci e, väčšina tých vrážd prebieha e, v oblasti e, medzi Saharou a Himalajami, objavuje sa aj v iných končinách sveta. Často tie ženy Eh, sú napríklad eh, nútené spáchať samovraždu eh, vzhľadom na stratu cti, údajnú stratu cti, alebo ich tela sú mrzačené napríklad kyselinou a tak ďalej. Toto využívajú mužskí rodinní príslušníci na to, aby ženy zastrašovali, aby takto očistili česť rodiny a toto často zostáva nepotrestané a veľmi zriedka sa takéto prípady nahlasujú potom pôvodné obyvateľstvo, pôvodné ženy, vraždy pôvodných, pôvodného obyvateľstva. Takže pôvodné obyvateľstvo je ženská zložka je vystavená veľkému násiliu, marginalizácia, diskriminácia týchto žien, vychádzajúc e, z mm, histórie, teda kolonializmus e, a tak ďalej. A mnoho týchto žien teda sa nachádza vo veľmi zraniteľnej situácii, napríklad e, určité hospodárske politiky v Strednej Amerike eh, s len posilnili zraniteľnosť žien z komunity pôvodného obyvateľstva. Často teda dochádza k ich eh, eh, presúvaniu, často vykonávajú nekvalifikované, maloplatené práce, vrátanie prostitúcie. Často sa nachádzajú v veľmi znevýhodnených vzťahoch a tak ďalej a um, štátne orgány nie sú schopné ich chrániť, nie sú schopné prešetriť, e, napríklad keď tieto osoby sú nezvestné. A um, tiež vlastne e, štát nie je schopný zlepšiť ich životné podmienky, e, kvôli ktorým sa vlastne stávajú zraniteľnými. Ja sa v mojej správe eh, zaoberám eh, extrémnymi formami vražd žien, eh, organizovaná kriminalita, pašovanie zbraní, drog, obchod s ľuďmi. Toto všetko má veľmi negatívne dopady na životy žien, hlavne v Strednej Amerike, konkrétne v Mexiku. Došlo k zvýšeniu počtu zabití žien. Napríklad v Guatemala došlo k tomuto zvýšeniu o 141 v porovnaní s 68 eh, pre mužov. V El Salvador došlo o zvýšenie v roku 2006 o 111 v porovnaní so 40 v prípade žien a v Hondurase v 2007 došlo o zvýšenie o 166 v porovnaní so 40 v prípade mužov. Štatistiky v Mexiku poukazujú na eskaláciu počtu e, zabití asi 740 vražd žien. E, došlo k nim v roku 93 až 2009 e, v Ciudad de Juárez, iba v tomto samotnom meste. Takže vidíme, že e, násilie vychádzajúce z e, predsudkov v dôsledku rodovej príslušnosti, že takéto násilie je naozaj každodennou realitou pre mnoho žien a mužov celosvetovo. Fyzické násilie, je jeho, je toho, je toho um, hlavným prejavom. Povinnosť štátov realizovať právo na diskrimináciu, na rodovú rovnosť, život bez násilia, schopnosť e, ochrany obetí, schopnosť e, potrestať vinníkov. E, štáty často nie sú toho schopné. A práve preto to násilie sa stupňuje a pokračuje, preto je čoraz viac vražd žien, o čom svedčia e, štatistiky celosvetovo. Ľudskoprávne organizácie poukazujú na takúto povinnosť e, štátov chrániť obete a prešetrovať prípady vražd efektívnym spôsobom. Um, de jure a de facto prístup e, k efektívnym napravným prostriedkom ochrana obetí a ich rodinných príslušníkov, ich dôstojnosti, podpora obetí a ich rodinných príslušníkov. a kompenzačné systémy. Určité skupiny sú e, vystavené násiliu vo väčšej miere vzhľadom na viacnásobnú e, diskrimináciu. Znova opakujem, tradície, predsudky vychádzajúce e, z predstavy, že jedno pohlavie je druhému nadradené. rodovo založené násilie. Veľmi ťažko sa proti nemu e, zakračuje, pretože e, je to taký, taká vágná oblasť. E, dochádza k tomuto násiliu v súkromí, na verejnosti, preto je potrebný holistický prístup k násiliu. Je potrebné ho vnímať ako kontinuum v rôznych formách a prejavoch. Na záver som toho názoru, že mnohé štáty prijali e, síce určité programy e, v boji proti násiliu e, voči ženám, napriek tomu sú tu ale ešte určité medzery, pokiaľ ide o prístup k systému spravodlivosti, pokiaľ ide o životné podmienky žien, respektíve postavenie žien v spoločnosti a v súkromí, pretože toto je tá hlavná príčina e, rodovej diskriminácie a násilia voči ženám. Ďakujem za pozornosť, ešte sa na pôvodnú diskusiu. Thank you very much for your excellent Ďakujem za tú prezentáciu. Even your findings... Vaše zistenia a vaše vyhodnotenia naozaj e, nám hovoria o veľmi dramatickej situácii, kde hoci máme veľa e, vedomostí, e, podávaní správ, napriek tomu sa tu ukazuje, že sa násilie proti ženám a jeho výskyt vo svete zvyšuje. Ešte pani Arno by som poprosila, aby nám svetlila, čo robíme my proti tomuto, teda vo veci boja proti e, takémuto násiliu na ženách. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička a ďakujem aj pani spravodajkyne Manžo za e, jej prezentáciu. Naozaj, e, čo ste povedali, ešte horšie, než akú predstavu my máme. Čiže keď sa na tieto čísla pozrieme, na túto analýzu, na túto prezentáciu, tak E, je to naozaj dramatická situácia, treba to priznať. Ako ste povedali, situácia alebo téma je komplexná a naďalej je e, nepríjemné počuť od vás, e, z vašich úst, že tieto problémy naďalej narastajú. Otázka, čo robíme my v EÚ? Poprvé, podporujeme snahu OSN. My ako Európania sme veľmi spokojní s jednou vecou a to je jeden z výsledkov mileniových rozvojových cieľov, a to síce e, vytvorenie OSN e, pre teda toho UN Women, e, čo je veľmi dôležitá vec, pretože okrem toho, čo robíte vy a iní špeciálni spravodajcovia, je veľmi dôležité, aby vy a iné ženy ste mali možnosť pracovať a viem, že my chceme aj mainstreamovať rodové otázky do celého systému OSN vrátane rozvojovej spolupráce. Máme memorandum porozumení s UN Women, to sme teraz v marci podpísali a takisto eh, aj násilie proti ženám v jednotlivých formách, ako ste veľmi správne opísali, je tam jednou z priorít. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá podľa mňa je podporovať SIDOS, čo je eh, konferencia, teda pardon, dohovor o právach eh, žien a snažíme sa eh, postupne odstraňovať jednotlivé výhrady, ktoré mnohé štáty majú. To my systematicky robíme v politickom a technickom dialogu so všetkými krajinami eh, na svete. Postupne eh, sa venujeme aj príprave CS2TV v marci budúceho roku, to je teda výbor pre štatút žien, ktorý e, bude mať, dúfajme, e, dôležitú, dôležitú politickú platformu na tému e, násilia. A je veľmi dôležité, aby, tak ako ste aj vy, pani spravodajkynia, povedali, je, je teda veľmi dôležité proste tieto všetky čísla spomenúť, povedať, ako to je. OSN, takisto Spojené štáty už oznámili špecifický program, pokiaľ ide o boj proti násiliu na ženách. Spravili to v auguste a dúfame, že budeme môcť s nimi spolupracovať aj v teréne, aby sa nám podarilo znížiť e, e, výskyt e, týchto problémov. Máme Európsku stratégiu pre ľudské práva, tu Barbara veľmi dobre pozná a vie veľmi dobre, že parlament to výrazne podporil, alebo silne podporil takúto stratégiu a tam boj za rodovú rovnosť, boj proti e, rodovému násiliu je jedným z prior, jednou z priorít. E, dám nejaký príklad, aby som išla tým istým smerom, možno ako pani spravodajkyňa je e, jasné, že sme identifikovali viaceré aspekty v oblasti boja proti rodovému násiliu. Napríklad podpora iniciatív proti škodlivým tradičným praktikám, napríklad mrzačovania ženských genitálií, to je jeden takýto e, príklad e, formy násilia. E, potom včasné alebo príliš skore vydávanie žien, pokiaľ ste dievča, tak ste tiež otvorená takýmto, mm, alebo veci vystavené takýmto, takéto možnosti násilia. Takisto sme identifikovali politickú ekonomickú účasť žien, najmä v tých tranzitných krajinách, a teraz tu bude štúdia parlamentu, ktorá sa bude venovať týmto práve e, krajinám v tejto fáze tranzície. A potom je tu e, posúb EU v oblasti ľudských práv, máme tu špeciálneho vys- e, predstaviteľa pre e, e, takéto práva. Je to jedna z priorít aj pani Aštonovej Teraz, eh, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, tam si tiež veľmi správne povedali, eh, že ide aj o otázku rozvojovú a pokiaľ sa na túto otázku nepozeráme ako na ľudské práva, eh, čo by tiež bolo potrebné, tak si sa na to dá pozrieť aj z hľadiska rozvoja. Môžeme si povedať, môžeme krajinám ukázať, prečo je to problém násilie, diskriminácia voči ženám. Aj z hľadiska rozvojového je to predsa ekonomicky e, istý, istá veľká nevýhoda. Nie je to možno najlepší argument, ale je to ďalší argument, ktorý sa dá použiť. Takže aj e, rozvojová agenda, agenda e, pre zmenu, ktorá máme dôležitá EU, tá e, dáva e, ľudské práva do centra pozornosti. Takže dúfam, že to nebudú iba slova, ale aj konkrétne programovanie, vďaka ktorému tento rodový aspekt sa E, viacej bude zohľadňovať, e, či už v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a tak ďalej. Tiež sa snažíme systematicky v dialogu, ktorý máme s jednotlivými krajinami, bojovať proti diskriminačnej legislatíve. Napríklad veľmi pozorne e, v rámci krajín arabskej jary k tomu prístupujeme. V prípade Tuniska sme už aj intervenovali. Egypt, ďalší taký možný problém, tam je otázka tej komplementarity E, to je trochu e, problém a snažíme sa e, tieto takéto kultúrne možno problémy riešiť a trochu proti im bojovať. Ďalšia dôležitá vec, iba tak rýchlo cez to prejdem, pretože ako ste povedali, je to naozaj viac rozmerný problém. Máme tu krízové situácie, ktoré existujú, ale máme potom aj také všeobecnejšie aspekty. V konfliktných situáciách je to e, veľký e, problém, tam je to viac e, vidno. Napríklad v Kivu alebo v Bosne sme to videli, takže v týchto konfliktných alebo pokonfliktných zónach máme všetkých 18 európskych misií, ktoré kombinujú civilné a vojenské aspekty a to je veľmi dôležitá vec. A vy ste sa sústredili e, na tie čísla, dávali ste tam čísla e, Guatemala, Honduras, Mexiku a samozrejme tam e, budeme mať summit z celak, máme tam dobrú spoluprácu s krajinami Latinskej Ameriky a musím povedať, že na úrovni OSN tieto krajiny sú veľmi blízko Európanom, pokiaľ ide o legislatívu, pokiaľ ide o to, čo robia. V praxi možno je to trochu odlišné, a ženy, násilie na ženách, to bude jedna z priorit samitu, ktorý e, bude v Čile budúci rok. Takže dúfame, že toto bude e, dôležité, pretože v rámci politických záväzkov medzi EÚ a Latinskou Amerikou môžeme potom pracovať nielen na e, tom, aby sa zmenil systém, vrátane systému spravodlivosti. Videla som v tej správe, že ste povedali, okrem iného, že to škodí aj e, demokracii a dobrému správovaniu e, štátu. Čiže spravodlivosť, o tom sme možno až tak veľmi nehovorili, ale je veľmi dôležité bojovať proti beztrestnosti, nielen v konfliktných situáciách ako napríklad Kongo. Ak máte jasný signál z hora, že e, zločinci budú E, nakoniec stíhaný, to sa e, môže potom zmeniť, ale myslím, že momentálne to také jasné nie je. A potom, bohužiaľ, aj z hľadiska bežného domáceho násilia je e, to tiež niečo, čo spravodlivosť musí uznať. Ja viem, že Latinská Amerika v tejto oblasti dosahuje pokrok v legislatíve. Čiže aj na základe tohto my môžeme používať nástroje pre demokraciu a ľudské práva. Tam robíme veľa vecí s rodovými organizáciami, feministickými organizáciami aj v Mexiku, aj v iných krajinách ale myslím, že treba toho spraviť ešte viac. Čiže čím viacej tých vecí robíme, čím viacej na tom politicky trváme, čím viacej aj sami budeme spolupracovať a vašu prácu určite podporujeme, tak myslím si, že o to viacej e, bude táto ekonomická situácia považovaná za neakceptovateľnú. A veľmi dobré robíte aj to, že používate tie čísla, pretože častokrát ľudia si tak iba myslia, že u vás e, alebo u nich sa to nedieje, ale, ale nie je to pravda. Práve preto som veľmi rada, že je tu spolupráca medzi FAM, e, výborom FAM a výborom DRUA, čiže to je otázka aj ženská, aj otázka možno taká externá, skombinované, pretože musíme sa pozrieť aj na nás, totiž to prítomnosť domáceho násilia vo všetkých krajinách EÚ tiež existuje. A aj v tomto zmysle treba, aby sme naďalej bojovali. E Môžeme teda zdieľať dobré praktiky, osvedčené postupy, ale zároveň nie iba druhým e, vysvetľovať veci, ale angaž, byť s nimi angažovaní na základe nejakých e, princípov rovnoprávnosti, partnerstva. E, čiže či už ide o interné alebo externé politiky, je dôležité, aby sme na tom spolupracovali v rámci EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Arno. Ďalej kolegovia. Raul Romeva i Rueda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste tu. Ďakujem za vašu prácu, ktorú vykonávate. Viete, že v tomto parlamente táto téma e, bola v posledných rokoch veľmi dôležitá. Začali sme v roku 2006 s vypočutím, kde sme už e, teda koncept femicídu, femicídy, feminicídy a súhlasím teda, že niekedy eh, to pomenovanie je problematické, ale ten koncept ten by mal byť jasný. A od toho roku sa snažíme každý rok nezabudnúť eh, na túto tému. A teda toto si práve cením na vašej správe. Viditeľnosť eh, to je kľúčová otázka, ktorá nám pomôže nájsť riešenia práve preto veľmi dôležité. aby v prípade mnohých pozícií, teda sme na tieto situácie nezabúdali. Mám tri koncepty, ktoré, ak tomu dobre rozumiem, sú dôležité, eh, pokiaľ je to, čo ste vypovedali a môžu sa možno dajú potom pretaviť v politické aktivity. Poprvé, eh, je tu táto možno otázka nejakých e, kultúrnych výhovoriek. Niekedy už som počul argumenty, že to sa tu áno deje, ale to je taká kultúrna vec, treba to akceptovať. Jednoducho je to typické e, pre túto oblasť a s tým sa nedá nič spraviť. Možno sa mi to ani nepáči, ale čo s tým spravím? E, čo samozrejme vôbec nie je pravda a sú s tým, čo ste povedali, jasne ukázané, že tieto tzv. kultúrne výhovorky E, sa musia rozvíjať, vyvíjať a aj môžu sa, pokiaľ tie politiky budú správne. Čiže veľmi dôležité, aby sme sa neschovávali za takéto e, výhovorky typu kultúrnej relativity, ktorá, ktoré niekedy nám možno tie otázky e, zahamlia. Potom druhý aspekt, beztrestnosť. Čiže boj proti beztrestnosti. E, to E, pre mňa je veľký problém v mnohých krajinách. Ja som e, sledoval situáciu, aj sledujem naďalej situáciu najmä v Srednej Amerike a v Mexiku a tam je práve tento problém. Môžete to spraviť, ale nie je to problém, pretože sa vlastne nič nestane. Čiže tá bezstresnosť to je naozaj také najlepšie ako keby palivo pre takéto e, aktivity. Čiže treba bojovať proti bezstresnosti. To je e, základ. Teším ma, že tu sú kolegovia z diplomatickej služby, pretože e, treba, aby túto otázku sme do, do všetkých politických dialogov, ktoré máme na celom svete, aby táto otázka bola vysoko na e, agende, aby vždy, keď máme dialog e, o ľudských právach, aby sme to tam za každým zahrnuli. Vieme, samozrejme, že to nie je problém, ktorý sa týka iba niektorých krajín. Je to univerzálny problém. Týka sa všetkých. Spomenuli ste tu nakoniec aj nejaké európske krajiny. Ja poznám e, najlepšie Španielsko a dokonca aj tam e, máme takéto prípady a treba ich odsúdiť. Takže nie je to tak, že my, e, Európania, ukazujeme druhým, ako to majú robiť, alebo ich e, učíme. E, nie, nie, máme e, mať všetci spoločne tú zodpovednosť. E, E, pokiaľ ide túto otázku. A potom netreba zabudnúť na jednu vec, jediný spôsob e, štruktúrálny, ktorý my môžeme na stôl dať e, na boj proti týmto veciam je rovnoprávnosť. Pretože pokiaľ nie je rovnoprávnosť, rovnosť, tak jednoducho takéto násilie môže byť či už kultúrneho charakteru alebo iného charakteru, akého chcete, ale existovať jednoducho bude a e, preto je veľmi dôležité, aby v konkrétnych politikách, ktoré my v Európskom parlamente príjmame, aby práve táto rovnosť bola tým hlavným konceptom, za ktorý bojujeme. Takže opäť sa vám chcem poďakovať, my vás určite vždy radi podporíme a ak môžeme spraviť niečo preto, aby sme vás podporili, podobne ako kolegovia z diplomatickej služby, z, e, tak určite to radi e, spravíme. Ďakujeme, Raul. Ďalšie otázky, pani Parmanová. Thank you very much. Thank you, Mara. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, ďakujem za tú skvelú správu, za prezentáciu. Pracovali ste s mnohými materiálmi, máme k tomu mnohé pripomienky. E, povedali ste, že v niektorých krajinách situácia sa ešte zhoršuje. Chcela by som vedieť, e, prečo, čo k tomu vedie a či sú aj nejaké pozitívne prípady e, aké efektívne opatrenia zase mohli viesť k nejakému pozitívnemu vývoju v niektorých iných krajinách. Pretože e, my rátame s tým, že o dva roky, e, teda dva roky čakáme na to, že komisia pripraví tú stratégiu pre e, boj proti násiliu na ženách, ale je to samozrejme štruktúrálny e, problém a niekedy v tých diskusiách nevieme, čo s Mm, spôsobuje čo? E, je to taký nejaký historický prístup, je to nejaká všeobecnejšia otázka, alebo násilie e, proti e, ženám tiež samotné prispieva potom k tým predsudkom a teda snažíme sa my nejaké politiky rodoverovnosti podporovať a toto sa to nejakým spôsobom tiež do toho začlenuje. Takže nejde len o to, aby sme riešili problém násilia, ale aj celkovo rodovej nerovnosti, pretože tieto veci súvisia. Nemôžeme bojovať proti rodovej, rodovému násiliu, pokiaľ nebudeme bojovať proti takéto nerovnosti medzi pohľaviami. Ďakujem, pani Kilninson. Merci beaucoup donc pour ce rapport. Euh. No, ďakujem pekne za túto správu. V tejto súvislosti by som chcela povedať, Ešte raz teda ďakujem pekne. Ja by som chcela za seba povedať zo pár slov k situácii žien v Afganistane. Momentálne máme európsku delegáciu, pardon, máme v parlamente delegáciu z Kabulu a sú tam štyri zastupkyne parlamentu a každá jedna sa vyjadrila v tom zmysle, nezabúdajte na nás. Vy keď sa stiahnete z Afganistanu, tak na nás prosím nezabúdajte, pretože len chcem pripomenúť jednu vec, ktorú asi všetci vedia, že keď Bush začal operáciu, vojenskú operáciu v Afganistane, v tom čase instrumentalizoval alebo sa odvolával aj na ženské práva, na situáciu žien. To ste viete, bola to taká instrumentalizácia ženskej otázky, čo pod celosvetovo, afgánske e, ženy, Všetko bolo povolené, pretože išlo o emancipáciu afgánskych žien, ktoré naozaj boli utlačané. Ako to vyzerá teraz? Áno, k nejakému pokroku došlo. V parlamente sú napríklad e, ženy, volené zástupkne sú tu ženy, ktoré začali podnikať, e, začali s hospodárskou aktivitou. Aj pred inváziou Talibanu ženy podnikali, takže teraz sa znovu k tomu vrátili. E, ďalej došlo k otvoreniu škôl. Dievčatá môžu chodiť do školy, ale je potrebné povedať, že e, nás je na ženách je e, stále prítomné, e, či už sú to ženy alebo dievčatá, nutené manželstva. Nechcem to tu všetko vymenovať, pretože všetci vieme, ako vyzerá e, situácia, situácia hlavne dievčat. V Afganistane je stále hrozná a menšina žien, ktoré po intervencii západných síl eh, nazberali tú odvahu, eh, tak eh, mnohé z nich prišli o život. Anifa Safi napríklad bola tohto roku zabitá. Toto je iba jeden z príkladov. Čiže dochádza k vraždám žien, ktoré sa angažujú, ktoré vystupujú s nami, západnými silami na zlepšenie situácie v Afganistane. To je veľmi znepokojujúce. Takže naozaj na ne nemôžeme zabúdať, pretože ženy musia byť e, zapojené do všetkého rozhodovania na medzinárodnej úrovni. E, ja viem, sa to často nedeje. Ženy sú organizované, majú svoje združenia, asociácie a nemôžeme ich ponechávať mimo, pretože ženy tiež sa chcú zúčastňovať na rokovaniach a tak ďalej a neumožní sa im to. Takže podľa mňa je naozaj potrebné, aby sme zapojili afgánske ženy, aby sme ich chránili, pretože mnohé ženy, ktoré sa angažovali so západnými silami, sa teraz obávajú o svoj život. Včera tie štyri zastupky afgánskeho parlamentu jasne povedali, nezabúdajte na nás, my vieme, že sa to bude zhoršovať situácia pre nás, že bude stále komplikovanejšia, pretože Taliban eh, znova nadobúda na moci v tejto krajine Samozrejme, že západné sily sa stiahnu e, v stanovenom termíne za každú cenu. Takže Taliban sa vrácia e, znova k moci, e, šedá zóna, situácia sa zhoršuje, takže naozaj je potrebné, aby sme na afgánske ženy nezabúdali. Thank you. And now I give you the floor and then I have three more other speakers. Ešte sa hlási ďalší traja rečníci, teda, ale ešte predtým teda možno vy odpoviete. Um, uh, um, Ďakujem za tieto impulzy na rozmýšľanie, ktoré sú veľmi zaujímavé. V roku 1993 boli uznané práva žien. To nie je dávno. Od roku 1993 sú uznané ľudské práva žien. Odvtedy sa stala téma znásilnenia a násilia na ženách veľkou témou. Dovtedy tomu tak nebolo. Samozrejme, že e, stále ešte sa na to objavujú reakcie, poznáme to odvšadiaľ, nedá sa to poprieť, ale implementácia je všade veľkým problémom, pretože v oblasti ženských práv stále dochádza k regresu. Žena zohráva teraz kultúrnu úlohu, ale v mnohých krajinách sa ozývajú reakcie, že sa to tak, takto iba nedá, preto sa na to musíme stále myslieť. A taktiež netreba zabudnúť na jednu tému, už ste to spomenuli. Ide o násilie na ženách, čo my môžeme urobiť, ak sa táto téma neberie ako ľudskoprávna otázka. Je to otázka ľudskoprávna pre mňa, ale existujú situácie, v ktorých nám tieto pojmy nepomôžu. Samozrejme, že dúfame, že ľudské práva sa rovnajú právam žien a že všade je možné pristúpať k tejto téme ako k ľudskoprávnej téme. A netreba strácať zo zreteľa cieľ, že v prvom rade ide o porušenie ľudských práv a práve porušenie práv žien je um, veľmi súčasným a veľmi zlým problémom, ktorý treba odsúdiť. Násilie na ženách. Je to občianskoprávna otázka. Ako môže byť žena občiankou, ak jej kultúrna, socioekonomická realita je taká, že sa jej pra- základné práva nerealizujú. Ja pochádzam z Južnej Afriky, z celkom mladej demokracie, kde niektoré ženy hovoria, mm, ľudské práva, ako mi to má pomôcť. Ide mi skôr o sociálno-hospodárskú realitu hlasovacie právo to nie je chlieb, ktorý môžem zjesť. Až od e, decembra sa tam objavilo e, hlasovacie volebné právo. Násilie je o mnoho zjavnejšie. Spoločnosť sa tomu viac venuje. Nedávno som bola v Somálsku, v Mogadiše na misii bola som obkolesená bezpečnostnými pracovníkmi a všade sme museli mať nepriestrelné vesty. Myslím, že to už vypoveda o mnohom. V Nairobi sídli úrad OSN a dáva mi správy z rôznych krajín, od nevládnych organizácií. V Somálsku spoločnosť len nedávno skončila občianskú vojnu a sexuálne zločiny v utečeneckých táboroch sú hrozné. Máme len odhadované hodnoty a počty, ale je to hrozné. Násilie v rodine. To je veľmi zlé. Nemôžeme tam nič robiť. Ani OSN tam nemôže nič urobiť. Ani nevládne organizácie nemôžu zasiahnuť. Možno po nejakom konflikte možno utlmiť násilie na uliciach v Kenii, v Somálsku, však dochádza k násiliu v rodinách. Tomuto, tom, toto sme ešte nedokázali zvládnuť. A potom násilie medzi jednotlivými generáciami, alebo ako sa deti menia na dospelých. E, ide o deti, ktoré poznali iba občianskú vojnu. Platí to napríklad pre Afganistan. Čo sa tam tie deti učia? Čo vidia? Ako na ne okolie reaguje? Čo ich učia? Napríklad riešenie sporov bez násilia alebo medzigeneračné traumy. Aj s pomocou zdravotníckej organizácie ako v Somálsku toto som sa snažila ukázať ľuďom, aj agentúram Somálsku, Papua Papuánová Guinea alebo Šalamúnové ostrovy. Čo tam spôsobilo násilie? Je to násilie, ktoré sa tam niekde zaseklo. Napríklad 1. E, júna budeme hovoriť o Papuinovej Ginei v Bezpečnostnej rade. Tieto informácie budú na web stránke. Ide o nerovnosť, diskrimináciu, potlačanie. Toto je súčasť života žien na Šalamúnových ostrovoch a v Papue Novej Gineji. Pre mňa je podstatným faktom to, že na dôležitých dokumentoch sa spomínajú um, rovnoprávnosť žien, práva žien a tak ďalej. A keď som v, priamo na mieste v Papuji Novej e, Gineji v autonómnej oblasti, to prvé, čo tam zbadám a to, čo ma tak eh, vytočilo po troch rokoch, je nedostatočné presadzovanie práv žien. Veľmi veľa žien je zabíjaných, je na nich útočené eh, pod dom- zámienkou čarodejníctva. Myslela som si, že som sa vrátila niekoľko storočí dozadu. Medzinárodné agentúry, medzinárodné organizácie neboli na tejto náhornej plošine, kde žije iba 25 obyvateľstva. Logistika chýba, infraštruktúra. 80 žije hole, 20% dole. Ako môžeme týmto ľuďom hore pomôcť? Viem, kde, vieme teraz, ktoré sú problémové oblasti. Ak sú zdroje eh, v hlavnom meste z celosvetového pohľadu, kde žije iba minimum obyvateľov, tak potom väčšina k týmto zdrojom nemá prístup. To teda znamená, že sa ďalej rozmnožujú e, rozbušky v úvodzovkách, vďaka ktorým sa šíri násilie. Objavujú sa tam aj malé dúhy, malé lúče nádeje, ale napríklad v prípade Vražd detí, toto je tiež veľmi vážna téma. Napríklad v Jordánsku sme boli na misii a tam sme sa snažili poobzerať sa. 10 až 15 žien do roka zomiera v Jordánsku kvôli nenávisti voči ženám Mm, mysleli by ste si v Jordánsku, nie je snáď taká kriminalita ako v Taliansku, kde do roka zomiera 150 žien a to sa snad nedá porovnať 15 a 150 žien. Potrebujeme naozajstný dialog, potrebujeme štatistiku. Musíme zmeniť právny rámec a jordánska vláda sa teraz o to snaží. Kritizuje skutočnosť, že ženy musia zostávať vo väzení, hoci tam nie sú v bezpečí. Vláda chce teraz vybudovať e, azylové miesta pre ženy. Um, umiestniť ženy vo väzení nie je v skutočnosti riešením. V Jordánsku, v Alžírsku sme to videli. Sú tam aj pozitívne výsledky, ale o tieto témy sa musíme e, zaujímať. Ďalej El Salvador. Uh, v roku 2010 e, som e, urobila správu pre vládu El Salvadoru. Došlo k novelizácii zákona s odporúčaním jednoznačne ide o vôľu dialógu aj s vládou El Salvadoru ďalej Afganistan. Áno, zdieľam vaše obavy. Na jednej strane ide o túto jednu tému, či máme dostatok zdrojov pre pomocné agentúry, podporné agentúry OSN, aby sme sa týchto tém mohli chopiť a niečo, e, nejakým spôsobom to spojiť. Tak v Afganistane, ako aj v Somálsku. Nestačí um, chcieť demokratickú zmenu a urobiť nejakú jednu konferenciu alebo seminár a potom sa rozlúčiť pretože občianská vojna v Somálsku bude ďalej pokračovať, ak sa im otočíme chrbtom. A postavenie žien a detí sa bude ešte zhoršovať. Demokracia znamená dlhodobý záväzok. Ide o to, aby sme pomohli spoločnosti v zásadnej zmene v myslení. Nestačí len povedať, mm, chceť, chce, chcú mať ústavu, chcú mať slobodné voľby a koniec. Nie, takto sa to nedá. Aj pre mňa je to veľkou výzvou. Trvalá udržateľnosť a reforma, ktoré pretrvajú do budúcnosti. Mali by sme požadovať tento dlhodobý reformný proces. Ešte štyria ďalší kolegovia sa prihlásili do diskusie. Nech sa páči. Buďte prosím struční, aby pani Manžu mohla aj odpovedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem ešte raz, pani Manžu, za túto skvelú správu. Táto správa je ďalšou tribúnou na pokračovanie boja s, so zajadcami. Som rada, že táto téma sa objavuje na medzinárodnom programe dňa, ale však zistíme, že sú tu určité bariéry. Nielenže že sa tento problém rozširuje rozmerovo, ale že sa objavujú diverzifikované formy. Moja otázka, kde sú prekážky toho, aby sme mali um, reálne údaje o skutočných počtoch porušení práv? Myslím, že by sme mali vytvoriť lepšie povedomie o tom, aký závažný je tento problém. A potom môžeme zistiť, uh, identifikovať tri uh, úrovne intervencií. Poprvé, žena ako občianská aktivistka je potrebné na tejto úrovni ďalej pracovať, rozširovať informácie, rozširovať preventívne opatrenia. Myslím, že najmä prevencia veľmi dobre pomáha. Treba najskôr preventívne zasiahnuť, než potom liečiť vážne dôsledky. OSN by nám mohli um, slúžiť ako um, ten, kto udáva cieľ. A ďalšia otázka UNICEF, OSN, čo ide o, senzibilizačné sensibilizačné programy v školách, bolo by dobre v nich pokračovať. Treba um, s rozširovaním dobrého povedomia začať v najmenšom veku a potom národná úroveň. Existuje veľa krajín, ktoré implementovali takéto pravidlá vo e, svojej legislatíve, ale ide o to, či sa tá legislatíva naozaj uplatňuje. Ja si tiež kladiem otázku, ak konkrétne aktivity by mohli štáty uskutočniť, napríklad zavedenie kontaktných liniek telefónnych v rôznych krajín. Existuje takáto iniciatíva a tretí úro, tretia úroveň intervencie to je spolupráca rôznych krajín medzi sebou v justičnej oblasti a policajnej. A aj tu ešte chýba taká zvýšená senzibilizácia na regionálnej úrovni. Myslím si, že po celom svete existuje viacero oblastí, kde by sa aktivity proti porušovaniu práv žien mali ešte zosilniť. A v rámci OSN Existuje perspektíva na to, aby sme vyplnili tieto sivé miesta v kultúrnom kontexte, historickom. A moja otázka sa týka aj tejto oblasti. A na záver si myslím, že by sme sa mali o mnoho viac ako v minulosti sústrediť na to, aby sme vyzvali krajiny k vzájomnej spolupráci, najmä v oblasti prevencie a kooperácii v justičnej oblasti. Máme tri dôležité body. Prevencia, e, používanie. Čo bolo to posledné? Ďakujem. Ďalšia rečnička. Muchas gracias, muchas gracias, señora. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za tú správu. Naozaj je tam veľmi dobrá analýza súčasnej situácie a vedie nás to následovnému e, záveru. Tie mechanizmy, ktoré máme k dispozícii, nie sú dostatočné na to, aby sme proti tomuto e, domácemu násiliu alebo rodovému násiliu dobre e, bojovali. Ale ja si myslím, že v Európe niekedy sa venujeme iným témam, možno by sme mali. A je podľa mňa veľmi dôležité e, pozrieť sa na tieto informácie a naozaj čeliť e, rodovému násiliu. To má mnohé tváre. A teraz v rámci krízy v Európe sú práve ženy tie prvé, ktoré najviac e, trpia. Prvé politiky, ktoré sa škrtajú v jednotlivých štátoch, kde máme krízu, to sú práve sociálne politiky, ktoré sú veľmi dôležité, ak chceme čeliť násiliu proti ženám. A mňa to vôbec neteší, že tu musím kolegov informovať eh, o vyjadreniach jedného vysokého predstaviteľa, predstaviteľa vlády mojej eh, krajiny, predstaviteľ ministerstva eh, práce, ktorý minulý týždeň na strednotí povedal, že zákony, tak ako ženy sú na to, aby sa znásilňovali. A takéto tvrdenie, takéto vyhlásenie, ktoré minulý e, týždeň, ktoré minulý týždeň podal zastupca predstaviteľ vlády môjho štátu, e, to je nielen atentát e, teda proti e, právu, proti legis- legislatíve, proti právnemu štátu, ale je to zároveň aj isté, e, istá e, teda výzva násilie voči ženám. A ja musím povedať, že e, ma to naozaj veľmi, e, veľmi ma to trápi E, viete, my, keď sme mali socialistickú vládu v Španielsku, tak naozaj mali sme ministerstvo pre uh, rovnosť. Uh, naozaj to bola veľmi dôležitá téma pre nás v tom čase a teraz sa to zase škrtá. Toto ministerstvo má menej aktivít, uh, škrtajú sa politiky na boj proti násiliu na ženách. A odkedy máme v mojej krajine vládu ľudovej uh, strany, tak vlastne vôbec sa neinformuje o, o, násiliach, o násilí na ženách. moja E, strana e, teda e, na generálnej prokuratúre Španielska vlastne podala sťažnosť na túto osobu, o ktorej som teraz hovoril, Sice ten človek odstúpil, ale to nestačí. Čiže zažalovali sme ho. A ja opakujem, že aj v takejto situácii vždy ženy, ženy sú prvé ako keby na mužke. Takže rozprávame sa o tom a použijeme všetky mechanizmy na to, aby ženy ďalej netrpeli týmto násilím. Samozrejme, v iných krajinách je to ešte vážnejšia situácia, ale tu v Európskej únii tiež tá situácia je dramatická. Ďakujem. Thank you very much. Anna Gomes, and we really have to... Ďakujem pekne. Anna Gomes, nech sa páči. Yes. Uh, first of all, I'd like... Ponajprv, ďakujem pekne za túto veľmi zaujímavú prednášku. Ešte raz by som sa rada venovala tomu, čo povedali kolegovia o situácii žien v Afganistane. Otázka znie, či môžeme dobre interpretovať e, situáciu, ktorá tam panuje. Môžeme to rozšíriť aj na e, situáciu v EÚ. Je to dôležitá úloha, musíme urobiť všetko preto, aby sme podporili ženy v Afganistane. A vieme, že žijú v dobe temná napriek malému progresu, ktorý sa dosiahol. Rada by som podporila aj to, čo povedala španielská kolegyňa k dôsledkom hospodárskej krízy. Rada by som sa spýtala, či ste zohľadnili toto. Povedali ste, že tak ako v Portugalsku sa zvyšuje počet žien, ktorých zabili muži. A myslím, že to súvisí s dôsledkami hospodárskej krízy. Mnohí sa snažia predtým to oči zatvoriť. Avšak zdá sa, že ženy prinášajú najväčšiu obeď posledných šiestich rokoch. V Portugalsku zavraždilo 270 manželov svoje manželky. V tomto roku 24 žien zabil ich partner životný a myslím si, že to absolútne súvisí s krízou, pretože muži nemajú prácu, sú rozčarovaní. Určite aj ženy um, sú postihnuté stratou pracovného miesta. Majú potom len minimálnu podporu v nezamestnanosti. Polovica portugalských nezamestnaných nedostáva vôbec žiadnu podporu od štátu a to znamená, že títo muži nezabíjajú len manželky, ale dokonca celú rodinu, aj deti. Celé rodiny. Úzko to súvisí s hospodárskou krízou. Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje. A preto by som sa rada spýtala, či ste zohľadnili tento aspekt. Avšak samozrejme sledujeme aj ojedinelý pozitívny vývoj. Včera nový portugalský prokurátor bol vymenovaný do funkcie. Je to prokurátorka, ktorá povedala, že by chcela ochraňovať e, obete násilia. Ďakujem pani Gomeš, pani Matera, zastupujúca predsedníčka výboru pre ženy. Ďakujem, pani zvláštna spravodajkyňa, za, vašu, za váš príspevok. Situácia ma znepokojuje. Mali by sme vypracovať stratégie. A aj už na nich pracujeme. Nielen vlády tak robia, ale aj medzinárodné agentúry, občianská spoločnosť a inštitúcie, ktoré sa touto témou zaoberajú, alebo sa zaoberajú a zdravotníctvom. Tak, aby sme dostali koordinovanú odpoveď na tento problém. Heslom je koordinovanosť. Snažíme sa vykoreniť rodové násilie EÚ má ľudskoprávnu stratégiu, ktorá bola schválená v júni. Okrem toho chce EÚ urobiť ešte viac pre seba určenie žien v súvislosti s bojom proti rodovému násiliu a diskriminácii je to dlhodobý záležitosť, ktorej sa treba angažovať, to je nám veľmi dobre jasné a EÚ samej sa nepodarí dosiahnuť cieľ ani chrániť ženy proti násiliu. Preto je dôležité, aby sme spolupracovali najmä s OSN. Mám pre vás jednu otázku. Hovoríte o spolupráci. Ako to hodnotíte? Je spolupráca dostatčujúca, uspokojivá? Aký stupeň spolupráce existuje? Aké nástroje a metódy by sa mali použiť? By sa mohli použiť? aby sme dosiahli cieľ. Ďakujem pekne, pani Androkiene, pani Manžu. Ďakujem pekne. Pokúsim sa odpovedať stručne. Hovorilo sa o téme zberu údajov. V mojich správach sa tomu vždy venujem, či je možné údaje získať alebo ich re- lepšie rozkodovať v súvislosti s násilím na ženách, pretože je veľmi ťažké vytvoriť uh, programy, um, keďže nevieme, na, akej, na akých reálnych uh, údajoch sa zakladajú. Myslím, že naša agentúra sa snaží získavať správne údaje a pracuje sa na nástrojoch a metódach, ktoré by potom boli k dispozícii vládam. Ja nepracujem pre OSN, ja som nezávislou odborníčkou. Programy, s ktorými sa ja stretávam a ktoré kontrolujem, v spolupráci s misiami v otázke žien, tak v prípade OSN, aby mohli ďalej pokračovať vo svojich programoch, často sa stretávame s fragmentáciou, s nedostatočnou koherentnosťou Snažíme sa podporovať dialog, výmenu údajov, aby ľudia spolu viac hovorili a nie, aby sa naše malé zdroje ešte znižovali. A dobrá mysl... Mm, je to dobrá myšlienka, ale nedá sa to dosiahnuť z večera do rána. Najmä pri najnovších posledných misiách sa skonštatovalo, že spolupráca bola lepšia. Potom to uľahčuje aj moju prácu v Sarajeve pred niekoľkými týždňami. Som bola na jednom sedení spolu s koordinátorom. Bola som v Bosne a budem cestovať aj do Chorvátska. Mnohé projekty a programy jestvujú, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou, školami, legislatívou a vedú k tomu, že môžeme reálnejšie zisťovať skutočnú situáciu Vzdelávacie programy sú k dispozícii a snažíme sa najmä na úrovni OSN zistiavať tendenčný vývoj v oblasti ženských otázok a násilia na ženách. Treba klásť dôraz na koherentnosť, nech je ako chce, v mnohých krajinách sa čosi konečne začalo diať v tejto oblasti. Mali by sme sa sústrediť na Európu. Násilie na ženách je celosvetovým fenoménom, ktorý sa v rôznej intenzite a v rôznych e, formách a stupňoch prejavuje. Aj v USA sme mali zisťovanie v poslednom roku a sú tam mnohé javy, ktoré boli veľmi podobné ako inde, napríklad násilie v partnerských vzťahoch je to v USA veľmi častý problém. A poznámka k Španielsku. Nebola som tam na oficiálnej misii, takže o tom nebudem sa vyjadrovať. Dôsledky krízy, čo často počujem, že to je len zámienka že problémy jestvovali už aj predtým. Nedostatočné financovanie bolo už aj vtedy e, pred viacerými rokmi problémom. Hospodárska kríza samozrejme vedie k zvýšeniu napätia v spoločnosti a v rodinách, ale myslím si, že napätie a problémy existovali aj pred krízou. A teraz musím skonštatovať, že dochádza k eskalácii v oblasti usmrtení. A to je pre mňa až ten posledný krok násilnosti. Preto by sme nemali chápať hospodárskú krízu ako hlavný dôvod eh, úmrtí žien. Ženy bol, boli aj predtým zneužívané, mm, boli byté. Kríza viedla k tomu, že napätie, ktoré tu bolo už aj predtým, sa zosilnilo preto by sme mali byť veľmi citliví, keď sa snažíme vytvárať tu nejaké, dôstu, nejaké spojenia medzi hospodárskou krízou a feminicídou. Násilie na ženách bolo banalizované, nebolo to pokladané za trestný čin. Potrebujeme rozsiahlejšie odpovede. Kultúrne religiózne zdôvodnenie násilia na ženách sa nesmie akceptovať, pretože tu ide o práva žien a práva žien sú ľudskými právami. Snažím sa stretávať na mojich pracovných cestách aj s delegáciami EÚ. V máji som sa stretla so zástupcom EÚ, ktorý veľmi dobre rozumel, o čo mi ide, najmä čo sa týka financovania programov v Somálsku, ktoré už jestvujú. EÚ ma veľmi dobre podporuje v mojom mandáte. Zverejnila som určité správy a príležitostne um, ma tiež napádajú niektoré vlády, pretože hovoria, že určité pretože hovorím, že určité témy musia zostať na programe dňa. A niektorým vládam sa takéto slova vôbec nepáčia. Mm, som pripravená s nimi hovoriť celkom otvorene. Musím im niečo povedať, a to nehovorím z vlastného záujmu, že EÚ nepodporuje finančne môj mandát. Možno kanceláriu komisára podporujete, ale môj mandát, e, moja kancelária dostáva veľmi málo prostriedkov finančných. Môžem Um, urobiť len niekoľko misií do roka, môžem sa zúčastniť len na obmedzenom počte rokovaní. Nemôžem fungovať tak efektívne, ako by som chcela v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Idem napríklad do nejakej krajiny, <clears throat> potom sa s občanmi mm, môžem veľmi dobre porozprávať, ale nemám už peniaze na to, aby som cestovala po krajine. To veľmi ľutujem. To ma veľmi mrzí nemôžem veľa cestovať kvôli finančným obmedzeniam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť, za to, že ste si našli čas a myslím, že v našom boji môžeme postúpiť dopredu, ak vždy budeme myslieť na to, že boj za práva žien nie je len kultúrnou a sociálnou otázkou, ale bojom za ľudské práva. Ďakujem. And I think you can be assured that what you have presented to us today and all your reports The... Prosím, buďte si istá, že ste nám tu dnes odprezentovali a aj všetky vaše iné správy, že ich zohľadňujeme a že ich považujeme za vstupy veľmi vzácne pre našu prácu. Um, radi by sme podporili vašu prácu. Tešíme sa, že politická podpora zo strany EÚ je daná, ale vzhľadom na uh, rozmer vašej, vašho mandátu, by ste potrebovali aj viac e, priamej podpory. E, samozrejme, že ak chcete, môžete tu zostať aj na ďalší bod programu, pretože my budeme teraz e, hovoriť o, o ďalšej téme. Tieto znova bod spoločne s výborom pre práva žien národovú rovnosť. Pani Materu tu vítam. Budeme mať prezentáciu štúdie podpory aktivít EÚ na podporu v spoločnostiach transformujúcich sa, e, teda počas prechodu k demokracii. Máme tu taký tým autorov, profe, profesor Jozef Fides a profesor Roma sú autormi tejto štúdie. My sme požiadali o vypracovanie tejto štúdie, náš podvýbor v roku 2011. A tiež sme teda požiadali, aby sa zamerala tá správa na účasť, účasť e, žien na politických procesoch transformujúcich sa krajinách. Ešte raz e, predsednička vyzýva účastníkov, aby sa utišili, aby nemusela tak kričať. Takže v podvýbore sme zorganizovali viacero vypočutí a rozpráv o najnovšom vývoji v krajinách arabskej jary. Takže veľmi radi si teraz e, vypočujeme prezentáciu tejto štúdie o pozícii žien v procesoch transformácie. Tešíme sa na vaše rady, pokiaľ ide o prístup EÚ k tejto problematike. Myslím si, že tú prezentáciu spraví najskôr pani Jozefides, ktorá e, pôsobí v Európskom centre pre demokraciu tiež e, pôsobí v nadácii Jean Monnet e, na univerzite e, na Cypre. Pôsobila tiež ako odborníčka pre EÚ, EU, Radu Európy a pre viaceré európske vlády. A máme tu teda aj pani Ajufi, ktorá je z eh, univerzity v Turíne a je jednou z členok, členiek eh, týmu, eh, ktorý vypracoval túto správu. Títo odborníci boli vybraní, pretože majú značné znalosti v oblasti islamského práva, politiky. Vypočujeme si teda z prezentácie a potom poprosím poslancov, aby sa tiež vyjadrili so svojimi poznámkami, komentármi. Takže teraz dávam slovo pani Matera. Aj sa páči. Thank you, Chair, for this uh, important uh, issue. And... Áno, ďakujem pekne. Toto je veľmi dôležitá otázka. Veľmi sa teším, že tu s vami môžem byť. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť sa teší, že môže byť prítomný na prezentácii tejto štúdie. My momentálne pracujeme na správe z vlastnej iniciatívy o situácii žien v Severnej Afrike, vychádzajúc z mm, vypočutia, verného vypočutia zo 4. júna 17. a 18. decembra budeme o tejto problematike diskutovať vo výbore. Hlasať budeme vo februári. Náš výbor navštívi Tunisko 29. a 61. oktobra. Tam sa stretneme so ženami aktívnymi v politike, ale aj v ekonomickej a sociálnej oblasti. Myslíme si, že účasť žien na transformačnom procese je úzko prepojená s ekonomickým a sociálnym štatútom žien, so zlepšením ich e, sociálneho a ekonomického e, štatútu. Toto je e, spoločenská a politická revolúcia, ktorá vedie k transformácii krajiny a bohužiaľ ženy sa tam zatiaľ nemôžu plnej mere zúčastňovať, či už ide o politiku alebo príjmanie dôležitých rozhodnutí. Táto tendencia vedie k diskriminácii žien pokiaľ ide o transformáciu spoločnosti. Táto štúdia je dôležitým nástrojom, ktorý definuje jasnú stratégiu na podporu úlohy a práv žien, hlavne v krajinách, kde nedávno došlo k demokratickej transformácii. Takže teším sa, že si vypočujem eh, expertov, profesorku Josefides a profesorku Alufi, ktoré nám odprezentujú závery svojej zaujímavej štúdie. Takže teraz dávam slovo pani Agapiu Josefides. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani predsednička, na úvod by som chcela zablahoželať Európskemu parlamentu a predsedom výboru, výborov eh, DRUA a FAM eh, za to, že otázku práv žien eh, považujú za jednu z priorít. Ja sa teším, že tu dnes môžem byť a ja odprezentovať túto naozaj veľmi aktuálnu a zaujímavú štúdiu v mene Európskeho medziuniverzitného centra pre ľudské práva a demokratizáciu, v mene e, týmu medzinárodného, ktorý sa zaoberá, alebo teda, ktorý obsahuje, zahrňa e, expertov na islamské právo. Pokiaľ ide o tú správu, tu si môžete prečítať, nechcem opakovať veci, ktoré sú v nej uvedené, len chcem možno zdôrazniť niektoré zistenia a odporúčania, tak aby sa potom rozprúdila diskusia. Takže vládne konsenzus o tom, že arabská jar neodvratne e, zmenila región. Už sa e, nemôžeme vrátiť k status quo ante demokratické transformácie v týchto krajinách predstavujú veľkú výzvu pre európsku politiku, ľudské práva a úloha žien v spoločnosti počas demokratickej transformácie. O týchto sa veľmi často hovorilo eh, po tých zmenách v roku 2011. Podvýbor pre ľudské práva mal teda veľmi opravnenie pocit, že je potrebné získať viac informácií tak aby e, rodová perspektíva bola odrazená v politike EÚ e, z očí voči transformujúcim sa krajinám. Medziuniverzitné centrum teda dostalo za úlohu túto štúdiu vypracovať. A ja by som teraz rada na úvod zdôraznila, o čo ide Empirické dôkazy poukazujú na to, že hoci ženy, rovnako ako muži, zohrávajú dôležitú úlohu ako aktívni aktéry revolúcie, eh, tak eh, ako obdobie transformácie, tak aj porevolučné obdobie e, sú často charakterizované marginalizáciou žien a ich nezapájaním e, sa do tohto procesu, ignorovaním ich e, potrieb a cieľov v tomto procese. Čiže oni nemôžu v plnej miere požívať svoje práva. Arabská jar len potvrdzuje tento trend. Mnohí sa síce snažia na tej najnižšej úrovni propagovať demokratizáciu eh, spoločenského a ekonomického života. Ehm, napriek tomu sú tu mnohé prekážky, eh, hlavne ich eh, status sú teda ehm, prekážkou v ich účasti na politických procesoch. Rada by som zdôraznila a o tom hovoríme v prvej kapitole našej štúdie. Pokiaľ je teda o transformáciu smerom k demokracii. Je to, že keď sa vytvárajú nové režimy, nová elita, ktorá vzniká, chce ostať zachovaná. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože ak Európska únia nebude teraz investovať do tvorby tých elít, tak budeme musieť možno čakať 20-40 rokov, aby došlo k zmenám, skutočným zmenám v tejto spoločnosti. Takže toto je snáď to najdôležitejšie východisko, ktoré je potrebné zohľadniť. Táto načasovanie naozaj musíme konať teraz. Pretože keď tá elita bude vytvorená, tak e, má tendenciu pretrvať, e, čiže bude veľmi zložité, zložité e, veci zmeniť. Takže naozaj toto je veľmi jedinečná príležitosť konať teraz. Druhá kapitola pochopenie prebiehajúcej transformácie a rodový rozmer. Myslím si, že pani Ešten sa už vyjadrila v tom zmysle, že úspech tohto celého a ochrana práv žien budú naozaj latmusovým testom úspechu tejto transformácie. Čiže ak potreby žien, ktoré sú naozaj veľmi aktívne v tomto procese, pokiaľ tieto potreby nebudú zohľadnené, tak e, naozaj výstavu pochybností o demokratickosti toho režimu, e, do akým miery tieto režimy budú schopné zohľadňovať e, potreby žien. Ja sa naozaj veľmi teším, že tu teraz sa diskusia prebieha po tom, čo vystúpila osobitná spravodajkyňa OSN, pretože pre nás násilie na ženách tiež je takou prerezovou otázkou. Je to veľmi dôležité, pretože pokiaľ sa nezmení realita, v ktorej ženy žijú, tak nedôjde k zmene v spoločnosti ako také. A ak EU chce byť napomocná v tomto procese, tak musí spolupracovať s občianskou spoločnosťou v týchto krajinách. pokiaľ je o násilie na ženách, Tomu poviem len toľko, že prechodná spravodlivosť môže riešiť násilie na ženách vyslaním signálu, že e, takéto násilie sa nebude tolerovať a akceptovať. Dá sa to urobiť vytvorením výborov a kompenzačných, kompenzačných e, programov a ochranou obetí. Takže úloha Európskej únie a SVČ v spolupráci s UN Women a ďalšími organizáciami OSN. Vrátanie dnešnej hoďky. Takáto spolupráca je veľmi dôležitá, iba keď sa budeme koordinovať a budeme tvárať synergie na medzinárodnej úrovni, iba takto sa nám podarí dosiahnuť zmenu a niekedy budeme postupovať fragmentovane. Takže sú často e, prípady, kedy 1 plus 1 nerovná sa 2, takže v tomto zmysle by som, by som tlačila na spoluprácu. A potom monitorovacie systémy, Európska únia sa musí snažiť kontaktovať všetky zložky arabskej občianskej spoločnosti. Nezabudeme, alebo neobávajme sa islamských režimov, pretože Vieme, že islám a to vidíme z výsledkov volie, vidíme, že islám je tam e, prítomný e, v spoločnosti, v politike, takže Európska únia musí vo všetkých svojich krokoch sa snažiť dopracovať e, k takému systému referenčných hodôd, mapovania štandardov v oblasti práv žien. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Toto je teda krátky úvod z mojej strany. Som vám k dispozícii, pokiaľ ide o ďalšie konštatácie a odporúčania. Teraz dám slovo mojej kolegyni, pani Alufi, ktorá je odborníčkou na islamské právo a dáme teda slovo, aby odprezentovala e, tie prípadové štúdie pre jednotlivé krajiny, no a potom prejdeme k odporúčaniam. Áno, ďakujem pekne. Naše štúdie zohľadňujú štyri krajiny. Ide o Egypt, Líbiu, Maroko a Tunisko. Pre každú z týchto krajín sa štúdia zaoberá právnym statusom žien pred povstaniami. Ďalej e, sa zaoberáme ich úlohou počas povstaní, analizujeme prípravu novej ústavy a možné plánované právne zmeny, ku ktorým zrejme dôjde. Z analýzy vyplýva, že tieto štyri krajiny e, že pre nej je spoločných niekoľko spoločných prvkov, napriek rozdielom medzi týmito krajinami, pokiaľ ide o kultúru, ekonomiku, históriu a tak ďalej. Právo a náboženstvo sa prelínajú aj v oblasti teda práva e, sa prejavuje, prejavuje náboženstvo, hlavne napríklad v oblasti rodinného práva, e, v oblasti ratifikácie medzinárodných nástrojov a tak ďalej. Máme tu jasný konzervatívny prístup, ktorý zachádza za oblasť politického islamu a prejavuje sa medzi islamistami, tak aj medzi sekularistami. Konzervativizmus nevychádza z náboženského základu, ale skôr vychádza z politickej a právnej referencie k islamu. Napriek tomuto nie veľmi pozitívnemu prostrediu e, ženy e, nikdy nevyhovovali stereotypu močiacej obete, organizovali sa, snažili sa zlepšiť svoj právny status a z toho vyplývajú aj určité nepopriteľné úspechy za ostatné desaťročia. No a keď začali tie povstania, tak aj ženy sa na nich aktívne zúčastňovali. Takže nebolo to ani náboženstvo, ani sekularizmus, ktoré vyvolali tieto povstania. Išlo o ekonomické ťažkosti, nerozvinutosť, korupciu, násilie a rôzne porušovania ľudských práv. Momentálne po páde bývalých režimov Nová organizácia štátnej moci na jednej strane a prijatie efektívnych opatrení na druhej strane na prekonanie ekonomickej krízy. Toto sú dve priority v týchto krajinách. Otázky žien však žiaľ nie sú považované za prioritu. Ženy sú marginalizované v transformačnom procese, často sú obeťami vyhrážok, um, násilia, zadržiavania, mučenia a nemôžu zohrávať efektívnu úlohu v procese transformácie Príprava ústavy sa v štyroch krajinách, ktoré boli predmetom štúdie, značne líši. A rovnako ako sa líšia aj stratégie dôležitých aktérov v týchto procesoch. Ale pokiaľ ide o ženské práva, ich eh, prezentovanie sa často vníma v negatívnom svetle, ako by bolo v súvislosti so západnou, so západnou koloniálnou domináciou, so štátnym feminizmom. Mnohí považujú ľudské práva pardon, málo kto považuje ženské práva za prirodzený a automatický výsledok demokratických reforiem. Rodová rovnosť sa veľmi často považuje za otázku nejakého kompromisu. Takže je dôležité aby pri rokovaní s novými režimami zastupcovia Európskej únie neustále poukazovali na rodové aspekty. Je potrebné podporovať e, ženské hnutia v tomto regióne. A teraz znova vraciam slovo kolegyni. Áno, ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o naše odporúčania, tak Tieto sme združili do viacerých takých blokov. Dodržiavanie relevantných medzinárodných dohovorov a dohôd je podľa nás veľmi dôležité. To je prvý bod. Druhý bod, monitorovanie a referenčné hodnoty v oblasti ľudovej rovnosti, tak aby tieto otázky boli zohľadňované aby sa monitorovala ich implementácia, potom opatrenia na posilnenie koherentnosti a konzistentnosti politiky vo vzťahoch EÚ a arabských krajín, e, čiže snaha monitorovať a koordinovať projekty zo strany Európskej únie ako takej a členských štátov. Ďalej vzťahy s politickým islamom, to je ďalšia oblasť ja si myslím, že ak nesúhlasíme, nemôžeme iba odsúdiť, musíme sa zažiť pochopiť politický islám, čo to znamená. Keď e, rokujeme na najvyššej úrovni, napríklad bezpečnosť, energia, ekonomika, migrácia, keď rokujeme o týchto témach e, s tými za krajinami, je potrebné, aby e, rodová otázka nebola vnímaná ako nejaká kompromisná otázka, takže musíme sa toto Eh, snažiť dodržať a eh, počítame s podporou vašich výborov v tejto súvislosti. Ďalšia vec, podpora ženských hnutí v regióne, tak aby tieto mohli fungovať, aby tu bola interakcia medzi občianskou spoločnosťou u nás a v regióne Ďalej práva náboženských menšín a ich zohľadňovanie vo väčšej miere. Ďalej, ďalší blok, prevencia, vzdelávanie, výchova. To je tiež veľmi dôležitá oblasť v demokratizácii, potom médiá. Tieto zohrávajú samozrejme kľúčovú úlohu a sú mocným nástrojom. Pokiaľ ide o osvetu a aj v oblasti teda um, práv žien, potom um, dodovo založené násilie a násilie voči ženám, spolupráca medzi rôznymi agentúrami a všetkými aktérmi, v systémoch spravodlivosti, čiže policia, prokuratúra, sociálne služby, právnici, sudcovia, delegácie EÚ v týchto krajinách by teda mali no, toto sledovať. Potom spolupráca EÚ s lokálnymi organizáciami a organizáciami Európskej občianskej spoločnosti, že vytváranie takých sietí a prepojení, ďalej koherencia a synergia v rámci inštitúcií EÚ a medzi inštitúciami EÚ a medzinárodnými organizáciami, pretože mnohé medzinárodné organizácie v tomto regióne pôsobia a snažia sa podporovať transformáciu v týchto krajinách. Už sme spomínali UN Women, osobitného spravodajcu OSN pre násilie voči ženám. To sa tiež spomínalo, ale pôsobí tu aj Rada Európy, ktorí sa zapájú hlavne do prípravy nových ústav. A ešte posledný blok, ale nemenej dôležitý, e, tým je výskum a štúdie zamerané na tieto krajiny aby eh, sme si nielen pripravili my našu politiku či týmto krajinám, ale aby sme podnietili aj diskusiu v týchto krajinách o ďalšom smerovaní. Takže eh, toto sú naše zistenia a odporúčania a samozrejme radi odpovieme na všetky vaše otázky. Ďakujem pekne. Myslím, že tu máme aj zástupcu SVČ, ktorý by sa tu tomu mohol vyjadriť, takže nech sa páči. Thank you very much. Uh, and I will start by thanking the professors for their uh, lucid... Ďakujem pekne, ďakujem uh, za tie prezentácie, boli veľmi kvalitná aj tá správa. A obsahuje tá správa nielen dobrú analýzu, ale aj zaujímavé odporúčanie, ktoré sme si, odporúčania, ktoré sme si práve vypočuli, napríklad uh, povinnosti vyplývajúce z medzinárodných uh, zmluv, potom otázka islamu, naše vzťahy s arabskými krajinami, e, rodové násilie, násilie voči ženám, spolupráca s občianskou spoločnosťou a spolupráca s Radou Európy, s medzinárodnými organizáciami, inými a tak ďalej. Ako dobre viete, e, e, pani Štonová má veľký záujem o túto tému ženských práv, ženskú emancipáciu povedala e, už aj na EU konferencii o ženách v Kahire minulý rok, že emancipácia žien je veľmi dôležitá súčasť budovania akékoľvek demokracie. A ako sme to tu e, počuli, ženské práva budú vlastne litmusovým testom e, takejto úspešnej tranzície k demokracii. A v rámci pro, podpory takýchto procesov e, tranzície e, Európska únia dáva e, veľkú mm, prioritu práve otázkam ženských e, práv. A musím povedať, že ešte aj pred arabskou jarou už EÚ vykonávala viaceré aktivity aj na politickej, aj na technickej úrovni tejto e, veci. Na politickej, regionálnej úrovni môžem spomenúť napríklad Istanbulskú konferenciu o posilnení úlohy žien v roku 2006, kde sa ministri dohodli na spoločnom rámci pre aktivity na podporu um, ženských práv v oblasti politickej, sociálnej a ekonomickej a vo veci aj boja pre všetkým formám diskriminácie voči ženám. Potom bola druhá ministerská konferencia v roku 2010. Tam ministri sa opäť zaviazali e, vo viacerých oblastiach vrátane žien v oblasti kontextu e, mieru a bezpečnosti. A potom opäť na tejto regionálnej úrovni nová ministerská konferencia a posunenie posilnení úlohy žien v spoločnosti. Tá sa má skutočný budúci rok v rámci Únie pre e, Stredomorie. A e, Takisto máme posunenú spoluprácu s Ligou arabských štátov. Tam tiež je táto téma e, zahrnutá v rámci prípravy e, stretnutia e, Ligy arabských štátov a EÚ, ktoré sa skutočne v novembri na úrovni spoločenskej. My podporujeme e, Anonym Fórum, ktoré sa uskutoční e, budúci rok. E, organizuje ho práve nadácia Ani Lindovej a máme tam zúčastnené viaceré organizácie občianskej spoločnosti. Venujeme sa tam práve úlohe žien, prípravy už bežia a na bilaterálnych vzťahoch s takýmito krajinami v demokratickej tranzícii a vlastne so všetkými kraj- partnerskými krajinami v rámci európskej politiky susedstva e, témy, ktoré sa týkajú e, rodovej e, rovnosti e, a teda emancipácii žien, e, tie dostávajú čoraz e, väčšiu, alebo tiež sa čoraz väčšej e, pozornosti, takisto aj v rámci partnerských dialogov e, s krajinami, e, v rámci týchto bilaterálnych diskusí tiež e, E, tieto témy otvárame, komisia sa tomu venuje. E, v Severnej Afrike a na Blízkom východe EÚ e, sa snaží dosiahnuť to, aby radová, rodová rovnosť bola naozaj stredom všetkého, čo my tam vykonávame. Dám konkrétne príklady. V Egypte podpora ženských práv predstavuje 25 celkového našho rozpočtu pre podporu občianskej spoločnosti. Dokopy to je okolo 2,8 milióna eur Snažíme sa e, venovať politickým, náboženským, kultúrnym a spoločenským e, prekažkám, ktoré vlastne zabraňujú ženám, aby e, plne boli vykonávané všetky ich ľudské aj iné práva, teda nakoniec aj Egypt podpísal dohovor o boji proti diskriminácii voči ženám aj v iných krajinách v Tunisku napríklad podporujeme e, snahu žien začleniť sa do politického procesu. Účasť žien je dôležitá aj na miestnej úrovni správy. A pokiaľ ide o Líbiu, tam e, Európska únia opakovane odsúdila násilie na ženách, ktoré sa tam e, deje a snažíme sa, aby sa rodové otázky vždy zohľadňovali keď túto krajinu podporujeme. Posledný príklad, Maroko, tam tiež EÚ poskytuje 45 miliónov na podporu e, vládnych programov na rodovú, pre rodovú rovnosť a túto mm, pomoc e, poskytujeme v rámci rozpočtovej pomoci, ale takisto aj formou e, podpory konkrétnych ženských organizácií. Na záver chcem povedať, že si odporúčania tejto štúdie veľmi pozorne prečítame a so záujmom preštudujeme a budeme sa snažiť ich aj implementovať. Je to veľmi dôležité práve v súčasnosti, keďže, mám, ako bolo povedané, máme tu isté otvorené, um, otvorené obdobie, kde by sme mohli tieto úspechy uh, dosiahnuť. A my, keď sa pozeráme na naše vzťahy, na tranzit týchto krajín, e, naďalej hovoríme, že to je dôležitá otázka. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička, ďakujem Eh, jednotlivým expertom. Pozerám sa teraz ale na hodiny a naozaj musíme eh, ísť eh, rýchlo, čiže môžu vystúpiť jednotliví poslanci. Teraz ale máme naozaj iba dve minúty, čiže a potom ešte sme na to mohli zareagovať naši experti. Takže pani Gomeš, nech sa páči. Ďakujem pekne za tú prezentáciu. Naozaj súhlasím s tým, čo ste nám povedali. Ja sledujem na monitorovacej skupine, ktorú tu máme, jednotlivé situácie v rámci arabskej jary. Ja naozaj s vami súhlasím, tiež si myslím, že veľká výzva pre nás v tomto parlamente je e, aj teda tu aj v EU celkovej eh, nejako, eh, nejako túto retoriku potom pretaviť do konkrétnych skutkov v teréne Chcem sa napríklad spýtať, či už e, vás niekto oslovil e, zo strany žien, ktoré e, pripravujú napríklad, alebo súčasne sa prípravy z mm, ústav jednotlivých týchto krajín, jednotlivých týchto krajinách. To je veľmi dôležitá záležitosť. Alebo potom školenie sudkyň alebo, alebo policajtiek, čiže takéto praktické veci ženy v arabskej jari boli eh, veľmi dôležité dôležité pri tých protestných eh, aj eh, hnutiach, aj v Líbii, možno, že o Líbii sa až tak veľmi nehovorí, ale aj tam libyské ženy boli tie, ktoré mobilizovali, ktoré demonstrovali, ktoré chceli zmeniť volebný zákon, aby sa teda zohľadňovali aj ženy. V pôvodnom návrhu tam bola kvota 10% pre ženy. Ženy protestovali pred kanceláriou prémia, potom tam napísali, potom to zmenili, dali tam žiadnu kvotu a potom opäť e, demonstrovali a dosiahali kvotu 50-50 e, pokiaľ je teda o nových eh, členov kongresu, ktorí mali byť voľní za politické strany. Dokonca jednu stranu viedla žena eh, v Líbii. A to sú veci, ktoré možno tak veľmi nevidíme. To sú presne tí ľudia, ktorých treba podporovať. Takže chcem vás poprosiť takisto aj SOVČ, aby sme mali E, prehľad o tom, ako my e, konáme, ako podporujeme týchto ľudí, aj ženy, aj nakoniec progresívnych mužov, ktorí tiež e, dosahujú pokrok a menia tieto krajiny arabskej jary. A potom mali sme tu premiéra Tuniska na výbore AFET. Aj niečo, ja musím teraz práve bežať na výbor AFET, ale my sme sa napríklad pýtali na prípad mladej ženy, E, ktorá bola súdená, pretože si dovolila e, sa sťažovať na to, že policajti znásilnili. E, čiže takéto prípady sa tam dejú a na to sa treba tiež pýtať. Na všetkých úrovniach sa musíme nejakým spôsobom angažovať, ale nič nedosiahneme, pokiaľ v teréne naozaj nebudeme spolupracovať s tými ľuďmi, ktorí veci menia. Pani predsedajúca, kolegovia, prosím vás, buďte naozaj e, struční, pretože už na to nemáme veľa času. Pani Kiel Nielsen. Áno, ďakujem, budem stručná, mám otázku. Teším sa, že tu máme našich odborníkov. A teda využijem ju, túto prítomnosť, aby som položil tú otázku. Pokiaľ ide o ten e, islamský alebo muslimský e, feminizmus, sú tam nejaké asociácie, organizácie, poznáte ich, e, ako to vyzerá, ja osobne o tom veľa neviem, takže preto sa obraciam na vás ako odborníčky s touto otázkou. Teraz pani Gabriel, nech sa páči. Áno, ďakujem pani spolupredsedajúca. Mám tiež stručnú otázku. Uh, Nadväzom to, čo povedal kolega, vieme, že tieto krajiny prechádzajú trojakou transformáciou politickou, ekonomickou a sociálnou. A aby sa mohli uplatiť adekvátne politiky, je potrebné, aby sa na rozdovacích procesoch podielali aj ženy. Takže moja otázka, čo sa robí a čo by sa mohlo robiť na to, aby tie ženy mohli byť zapojené napríklad do tých rokovacích tímov v rámci transformácie a do tých rokovacích tímov, ktoré vyberajú projekty, pripravujú texty. Takže máme vôbec nejaký manevrovací priestor ako Európska únia. Sú k tomu prosím už nejaké údaje, je tu skutočná vôľa na strane inštitúcií a orgánov e, priamo v týchto krajinách, aby sa to dalo realizovať. Toto je podľa mňa jedna z hlavných vecí, aby sme naozaj mohli uplatňovať také politiky, ktoré budú podporovať rodovú rovnosť. A na to je potrebné, aby sa ženy na týchto politik e, podielali, aby sme tu nemali takúto paradoxnú situáciu, kedy ženy ktoré boli v čele arabskej jary, aby tieto neboli marginalizované alebo dokonca úplne opomínané. Teraz na slovo pani Žemenes. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, všetkým eh, kolegyňam, ktoré tu vystúpili, ktoré mali tieto zaujímavé, zaujímavé prezentácie. Bolo to všetko zaujímavé pre nás, ktorí e, pracujeme s oblasťou ľudských práv, s obeťou, s témou obetí e, e, trestných činov. A tu na, práve pani profesorka Alufi e, spomínala jednu zaujímavú vec, e, naozaj problematickú, aspoň pre mňa, a to síce povedala, že existuje isté riziko, že že ak sa budú spájať e, teda, teda, že sa proste spájajú mm, ženské práva s takou akože westernizáciou týchto krajín, aby, aby teda nejako sme ich nutili stávať sa západnejšími. Takže ako to zla, zladíme? My sme západné krajiny, máme istú západnú predstavu e, o e, ženských e, právach, takže ako môžeme my konať e, šikovne, kvalitne, e, ak tí ľudia, ktorí budú e, vlastne v týchto krajinách vládnuť, tak tí majú skôr tendenciu k takej islamizácii, nie k západnému vnímaniu e, práv. Vieme, aké sú e, zákony. Už teraz u nás e, je ťažké zladiť e, zákony. Teraz sme sa venovali a hlasovali sme o e, príkaze na ochranu e, obetí. E, tam sme sa venovali práve aj e, rodovému násiliu, ktoré bolo veľkou časťou tohto Eh, predpisu. A už len v Európe je veľmi eh, ťažké toto zladiť. Máme všetci odlišné eh, justičné tradície, ako mm, koná policia v takýchto prípadoch a tak ďalej. Čiže ako to spraviť v prípade tých krajín, v prípade tých krajín, ktoré idú smerom k islamizácii a vieme, že idú, netreba si nejako navrávať, že nie. Takže ako my v rámci EÚ môžeme pomôcť tomuto procesu. Treba počúvať e, e, ženy, ktoré e, áno, do týchto vlád sa dostávajú, ale je tam skôr tendencia nejakým spôsobom ich dať stade preč. Takže ako my môžeme tejto otázke pomôcť? Ďakujem. A teraz na veľmi stručné odpovede poprosím minútku dve pani expertky. Pokúsim <laughs> sa byť stručná. Čiže pokiaľ ide o interakciu so ženami, ktoré priprav, pracujú na príprave ústav, bohužiaľ ja som nemala osobne eh, nejaký priamy kontakt s nimi. Napríklad v prípade Maroka vlastne už eh, tá nová ústava sa pripravovala, keď začala arabská jar. A v Egypte máme 7 žien, z pomedzi 100 členov e, ústavného, e, ústavno, ústavodárneho zhromaždenia. V Tunisku e, pracujú vo výboroch a tá práca je taká dosť rozdelená podľa sektorov, čiže častokrát členovia jedného výboru nevedia celkom, čo sa deje v iných výboroch. Mali sme návrh ešte pred letom pripravený, ale vyzerá to, že momentálne to prehodnocujú. A týka sa to aj toho článku, ktorý hovorí o tej komplementarite. Čiže nebolo to ľahké. Potom e, islamský feminizmus je e, veľmi náročné e, to nejako stručne um, zhrnúť, ale dúfam, že ak to trochu zjednoduším, tak mi to odpustíte. Pod takýmto názvom môžeme nájsť eh, rôzne veci. Môžete nájsť eh, ženy, ktoré pracujú na tom, aby vlastne eh, prekladali nejakým spôsobom takéto texty Eh, o eh, ženských právach aj do eh, textov k islamského charakteru, čo je veľmi dôležité. A tieto práva v islame sú veľmi odlišné od tých univerzálnych ľudských práv, o ktorých bežne hovoríme. Takže potom pokiaľ ide o takýto druh asociácie, alebo teda proste prepojenia e, ženských práv a nejakým, nejakou tendenciou západu svoje e, hodnoty tam presadzovať. Ťažko na to sa dá nejako ľahko odpovedať, ale, mm, alebo jednoducho, ale môžem povedať asi toľko, že ľudia, s ktorými my rozprávame, treba im pomôcť e, v tom, aby mali pocit, že my ženské e, práva vnímame E, vážne. Nie je to iba nejaký nástroj na to, aby sme niečo iné dosiahli. Naozaj ide o tie samotné práva žien. Ďakujem, ja tiež budem stručná. E, naša organizácia EIUC e, už bola v regióne prítomná aktívna aj pred arabskou jarou. My sme zorganizovali viaceré regionálne programy, pokiaľ je dobré správovanie štátu, po tých udalostiach sa to ešte zintenzívnilo. Kolegyňa je skromná, ale jedna z odborníčiek, e, ktoré vystúpili na seminári v Tunisku, alebo z odborníkov. Tam e, sme sa venovali aj školeniu sudcov v rámci seminárov o ženských právach. To sa týkalo viacerých krajín a to je, myslím si, že veľmi do, dobrý spôsob, ako e, dosiahnuť nejaké zmeny, pretože ak budeme viacej hovoriť o ženách v regióne, pokiaľ to bude, pokiaľ to bude taká otvorenejšia téma, tak vlastne i, e, prispievame k ich emancipácii. E, bola tam potom veľmi živá diskusia medzi sudcami a súdkyňami, e, konkrétne v Tunisku, Maroku, Líbii, dokonca Mauritánii, bola to veľmi naozaj zaujímavá diskusia, ktorá sa e, tam rozvinula a teda myslím si, že úloha akademických inštitúcií alebo nejakých konzorcií, ako je to naše, my vlastne e, dávame dokopy 41 univerzít všetkých členských štátov, e, ktoré majú byť aktívne. A takéto niečo môže e, naozaj, že nám dať viac právomocí väčšiu viditeľnosť a teda tým pádom ľudia to nebudú vnímať ako niečo, čo je zvonku tlačené. My proste chceme dať eh, viac eh, sily, dá sa povedať, eh, samotným ženám a tým pádom tento problém sa nám až tak veľmi nebude ukazovať. Mali sme aj letnú akadémiu o e, e, téme správy štátu v regióne Magrebu a my sme teda pripravili k tomu nejaké veci, hľadiska akademického je to hotové. Máme teda pripravený normálne program, e, magisterský program e, e, demokratizácie v tomto regióne MENA. naše stredisko v Benátkach má blízku spoluprácu s európskymi inštitúciami a v ďalšom finančnom výhľade <clears throat> sa my chceme stať istým e, hubom pre všetky regionálne e, magisterské programy, ktoré sú financované zo strany Európskej únie. Takže my chceme byť aktívni e, práve v týchto oblastiach a myslieť na úlohu žien v týchto spoločnostiach. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja vám. Už sa blížime E, k záveru tohto stretnutia. Ešte na záver chcem poprosiť pani predsedničku výboru, pani Lokvíler, aby to nejako uzavrela. Ďakujem pekne pani e, predsedajúca Matera. Ďakujem, že sme to spoločne tu mohli od e, predsedničiť, tak povediať. Dúfam, že aj do budúcna budeme takéto akcie spoločne organizovať a tá štúdia bude na výšom čase uverejnená, takže to ma tiež teší. Tak a teraz môžeme eh, prejsť na ďalší bod. Eh, situácia v oblasti ľudských práv v Turkmenistane. Ak si dobre spomínate, v roku 2011 eh, výbor AFED prijal návrh uznesenia a odporúčania, kde sme podporovali vstup do platnosti dohody o spolupráci a partnerstva s Turkmenistanom hlasovanie v plenárke sa posúvalo najskôr, pretože sme hľadali dohodu s vysokým Eh, predstaviteľkou, pokiaľ ide o eh, monitorovací mechanizmus pre ľudské práva, ktorý Európsky parlament si vyžiadal a takisto išlo tam aj úlohou Európskeho parlamentu pri skrutiny, alebo pri kontrolovaní takýchto aspektov. A po jednom roku sme mali analýzovať, či eh, tieto nastavenia po jednom roku boli splnené. A išlo tam teda o E, prepustenie politických väzňov. E, išlo tam o obmedzenie, teda zrušenie tých e, obmedzení cestovania, alebo vlastne cestovania pre jednotlivých aktivistov. Išlo tam o implementáciu administratívnych reforiem. V marci 2012 na OSN univerzálna periodická revízia Turkmenistanu v výboru OSN pre ľudské práva spomínala zhoršovanie situácie v krajine. Mm, a teraz si e, vypočujeme našich expertov, ktorí sa venujú situácii vlasti ľudských práv v Turkmenistane. Máme tu pána Mamedova, ktorý je e, predsedom istej holandskej skupiny pre ľudské práva a potom máme tu aj pána Farita, e, tak Prulina, ktorý je riaditeľom mimovládky Turkmenská iniciatíva pre ľudské práva. E, tam je sídlo vo Viedni. A nie je to náhoda, že títo dvaja pani musia pracovať mimo e, samotnej krajiny, pretože nie je možné, aby aktivisti oblasti ľudských práv momentálne v Turkmenistane e, fungovali. Čiže asi najlepšie by bolo, že sme si vypočuli vaše vyjadrenie, budete hovoriť po rusky a budeme mať k dispozícii aj preklad. Takže Ďakujem ešte raz veľmi pekne za, že ste prišli a nedávno sme mali istú situáciu v oblasti ľudských práv v Turkmenistane e, v našom programe. My e, rozhodne budeme o tom hovoriť a takisto aj to posunieme na výbor AFE. Takže pán Mamedov, nech sa páči. Vážené dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že tu môžem vystúpiť. Už v krátkosti ste dostali charakteristiku situácie v Turkmenistane a ako sa dá povedať jedným slovom, je to kričiaca situácia v oblasti ľudských práv. Ako vieme, eh, chystá sa mm, uzavretie ekonomickej dohody medzi EÚ a Turkmenistanom a bolo stanovených 5 kritérií, od ktorých závisí uzavretie takéto zmluvy. Rád by som poukázal na dve kritéria A rád by som urobil krátku inú analýzu toho, či sa tieto kritéria pozitívne vyvíjajú. Poprvé, otázka realizácie a uplatňovania ľudských práv a občianskej spoločnosti ešte pred ratifikáciou tejto zmluvy.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 slobodného vyjadrenia občanov a jeho asistentov. Ide o to, že máme jednu stranu, ktorá však je represívnym orgánom štátu a ide o to, že sú tu určité podniky, ktorý ma, ktoré, a podnikatelia, ktorí mali určitý stupeň slobody, ale za to museli vstúpiť do tejto politickej strany a musia robiť to, čo im Mahmedov povie. A potom ide nie o ďalší rozvoj slobôd v občianskej oblasti, čiže otázka je tak, že či sa nachádzame tam, kde sme boli um, prednedávnom, ale ide skôr o prenasledovanie a o to, že Turkmenistane e, sú ostro kritizovaní, dokonca nedokážu pôsobiť ľudia, ktorí chcú kriticky pracovať. Ďalší bod, jedným kritériom je dodržiavanie práv menšín v Turkmenistane. V marci v rámci OSN sa jeden výbor zaoberal právami menšín v Turkmenistane je tu veľký problém v tejto oblasti. Občania majú, um, časť z nich má dvojité občianstvo, avšak takíto ľudia nemôžu dostať turkmenské pasy. A úrady požadujú, aby takíto ľudia, ktorí majú ruské a turkmenské občianstvo, ruský pas odovzdali predtým, ako dostanú turkmensky. Nie sú to jednotlivci, ide o tisícky občanov. Vážené dámy a páni, zástupcovia Európskej únie, rád by som vás upozornil na to, že aj teraz v prípravnej fáze ratifikácie tejto dohody neviem, ako splníme tieto podmienky, ktoré ratifikácia predpokladá. Ratifikácia by v zásade potom bola podvodom. Myslím, že by ste to mali zohľadniť. Спасибо, мистер Мамедов, и на мистер Чук pekne. Teraz pán Tuplak Tulun. Э, Skutočne, tak ako už povedal môj kolega, situácia v oblasti ľudských práv v Turkmensku sa absolútne nezlepšuje ani v jednom z aspektov, o ktorým sa venoval monitoring. Rád by som pripomenul, že to, čo slúbil prezident Muhamedov e, pri um, nástupe do funkcie, sa neplní. EÚ sa snažila um, naštartovať spoločný projekt na zlepšenie profesionálneho vzdelávania, avšak bohužiaľ tento projekt doteraz zostal iba na papieri, nič sa nedialo. Ďalšie príklady. Existuje výmenný program TASIS z USA, každý rok 65 detí malo možnosť cestovať do USA a žiť v amerických rodinách a učiť sa angličtiny. Teraz sa tento počet znížil iba na 15 detí v rámci mierových zborov, ktoré pracovali v Turkmenistane, najmä v oblasti vzdelávania cudzích jazykov. Bohužiaľ v oktobri a v novembri sa ich e, činnosť končí. Posledná várka dobrovoľníkov um, odchádza domov a Turkmensko už nemá záujem o ich e, spoluprácu. V septembri sme ukončili program Hello America, taktiež to bola finančná podpora USA na výuku angličtiny v Turkmensku. Všetko, čo som povedal, svedčí o tom, že to, čo bolo slúbené, je v absolútnom rozpore s realitou. Turkmensko sa uzatvára, zostáva izolovanou krajinou a opäť ďalší príklad, čo sa týka pohybu, mobility, slobody pohybu. Mnohí študenti, ktorí by chceli študovať v zahraničí, turkmenské úrady sa pod rôznymi známienkami snažia zabrániť im vycestovať do zahraničia. Teraz je taká situácia, že študenti, ktorí už sú na zahraničných univerzitách sa boja vrácať domov na prázdniny, lebo sa obávajú, že sa opäť nedostanú naspäť. A toto sa opakuje veľakrát. V priebehu budúceho roka sa e, končí platnosť cestovných pásov. Turkmenistan zavádza nové normy a bojíme sa, že asi 20 tisíc našich študentov, ktorí e, sú v zahraničí, sa boja vrátiť domov, aby si obnovili cestovné pásy, sa stanú ľuďmi bez bez občianstva a budú prinútení hľadať pre seba azyl za hranicami svojej domoviny. Toto všetko sa deje kvôli tomu, že turkmenské orgány sa snažia o mnoho silnejšie izolovať krajinu, než to bolo počas prezidenta Niazova. V decembri tohto roka sa naplní 10 rokov od vtedy, ako mnohí disidenti sa ocitli vo väzení. O osude mnohých z týchto politických disidentov nie je nič známe, bohužiaľ ani najbližší príbuzní nemajú možnosť ich kontaktovať alebo viesť korešpondenciu, nehovoriac o osobných stretnutiach. Blízky príbuzní sú taktiež zbavení práva cestovať do zahraničia, e, práva vzdelávať sa tam, kde by chceli, alebo pracovať tam, kde by chceli. Neustále represie voči ním a napríklad moja mama a môj brat, ktorí žijú v Turkmensku, e, nežijú zle, ale e, Ministerstvo obrany a kriminálna polícia ich neustále sleduje a zbierala o nich údaje. Je to určitý tl- um, spôsob vyvíjania tlaku na ľudí, ktorí inak zmyšľajú a snažia sa niečo iné robiť. Preto ešte raz by som rád zopakoval, ak bude uzavretá obchodná dohoda, prosím, tento monitoring by sa mal uskutočniť, mal by byť veľmi prísny. Um, a snažíme, budeme sa snažiť kooperovať v tejto sfére, máme s tým veľké skúsenosti, avšak všetko nasvedčuje tomu, že žiadne kroky k zlepšeniu situácií, k demokratizácii sa neobjavujú. Nepodporujte e, oficiálnu moc, e, podporujte obyvateľstvo, inak bude situácia taká, ako sa to stalo v afrických krajinách. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Tukpatulin. Ďakujeme pekne. showed us that the situation is very difficult still. Obaja ste sa vedeli v tom zmysle, že situácia je ešte stále veľmi zložitá. Máme tu dve vystúpenia. Zastupca SVČ pani Kiel Nielsen, takže by som navrhla najskôr dať slovo zahraničnej službe. Nech sa páči, pani Anderson. Uh, um, Dobrý deň. Ja by som sa vrátila k tej otázke monitorovania dohode o partnerstve a spolupráci. To sa tu spomínalo zo strany zastupcov EP aj zo strany zastupcov Turkmen, Turkmenska. Chcem vám povedať, že šlo k výmene korešpondencie medzi pánom Brokom a pani Ashton, pokiaľ ide o vytvorenie nejakého monitorovacieho mechanizmu. Táto dohoda tá dohoda o tom už bola medzičasom e, dosiahnutá a príslušným výborom a poslancom EP umožníme prístup ku všetkým dokumentom, ktoré súvisia s implementáciou dohody o partnerstve a spolupráci. Súhlasíme s vami v tom, že situácia v oblasti ľudských práv sa nezlepšuje. A že je tu priestor o týchto otázkach s Turkmenskom hovoriť. Ďakujeme pekne. A teraz je tu pani Andurne Perkanskien z oddelenia pre ľudské práva. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať obom rečníkom, pánovi Tupaktulinovi a pánovi Mamedovi za ich vystúpenia. My vnímame situáciu v oblasti ľudských práv v Turkmensku podobne. Každoročný dialog o ľudských právach využívame na vyjadrenie obav, pokiaľ ide o nedostatky v dodržovaní ľudských práv a základných slobod vrátanie reformy súdnictva, väzni, väzení, ďalej sloboda zhromažďovania, sloboda prejavu, sloboda pohybu, ako aj práva národnostných menšín, sú problematické oblasti. Počas dialogu o ľudských právach sa venujeme zoznamu jednotlivých prípadov, ktorý odovzdáme turkmenským úradom a 19. marca 2012 turkmenské orgány nás oznámili o prepustení 8 osôb. Dve z nich e, vlastne figurovali v tom spomínanom zozname. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pani Kiel Nielsen, nech sa páči. Ďakujem pekne obom vystupujúcim, pretože naozaj bolo dôležité, aby sme sa vyjadrili k kritériám, o ktorých tu hovoríme, lebo celé, že tu je prechodná dohoda z roku 2010 a Európska únia no, tam teda špecifikovala viacero kritérií. Takže vyjadriť sa k tomu bolo veľmi dôležité, pretože e, prednedávno sme sa vyjadrovali k uzavretiu tejto dohody v pléne. Ja som vedela, že je tu mnoho problémov, teda vedela som o tom, lebo som čítala viacero správ o vývoji v oblasti ľudských práv a naozaj som požiadala ešte, aby ste vy sem osobne prišli, aby ste vystúpili. Čiže vystáva otázka, teraz po ja si ju kladiem, je, že či Európsky parlament bude hlasovať za túto dohodu, Uvidíme, budeme o tom hovoriť. Európskemu parlamentu naozaj e, veľmi ležia na srdci určité hodnoty, e, hodnoty základné pre Európsku úniu a medzi ne patrí aj udržiavanie ľudských práv. E, čiže preto táto diskusia v EP. Ale teda kladiem si otázku, či Turkmensko vôbec chce, aby táto dohoda vznikla. To je moja otázka, lebo nemáme taký dojem tá dočasná dohoda medzi ňou a podpisom samotnej dohody e, vidíme určité vývojové trendy, určité zlepšenia, ktoré poukazujú na politickú vôľu partnera e, napredovať k takejto dohode s Európskou úniou. To väčšinou vidíme, ale v tomto prípade neviem, či tá motivácia Turkmenska je daná ešte by som chcela povedať, že tie problémy, ktoré ste spomínali, Európsky parlament pozýva na takéto rozprávy aj zástupcov príslušnej krajiny, veľvyslanectvo vašej krajiny bolo vyzvané. Takže to je tá transparentnosť e, na ktoré nám veľmi záleží. Takže preto kladiem túto otázku. Je vôbec Turkmensku ochota, vôľa podpísať takúto dohodu s Európskou úniou? Pretože vieme, že Turkmensko momentálne má veľmi smutné miesto v klasifikácii celosvetovej v oblasti dodržiavania ľudských práv. Je to 177. miesto zo 79 krajín, ktoré sú na tomto zozname. Takže Turkmenistan pardon, Turkmensko eh, vlastne predbehlo iba Eritreu a Severnú Koreu, takže eh, je to naozaj situácia, ktorú nemôžeme tolerovať, akceptovať. Ja osobne musím povedať, že som bola šokovaná a veľmi sklamaná tým, čo sa udialo pred tým, medzi tým, čo vstúpila eh, do platnosti tá dočasná dohoda, teda súčasným momentom. Takže toľko z mojej strany. No. Thank you very much. So I... Ďakujem pekne. Takže teraz by som dala snať slovo obom hosťom, aby odpovedali. Pán Mamedov, nech sa páči, môžete e, začať. Myslím si, že ste tú otázku položili veľmi správne. Či vôbec Turkmensko má záujem o podpis tejto dohody? No nepotrebujeme ju. Naša krajina vôbec takúto dohodu nepotrebuje. Európsky parlament môže vyjadriť svoju preferenciu, ale Turkmensko vychádza z toho, že parlament povie áno. Turkmensko je neutrálna krajina v rámci systému OSN. Tento štatút máme už niekoľko rokov. Prislúbili sme, že budeme dožiavať ľudské práva a mm, nič sa neudialo za tých 15-16 rokov a myslím, že sa to podobne bude vyvíjať aj s touto dohodou. Parlament to schváli, odobrí, EU to podpíše, aj turkmenská strana to podpíše, podpíše, ale nič sa neudeje. Počas prípravy ratifikácie Turkmensko nesplnilo ani jedno jediné z tých kritérií, absolútne nič sa nezmenilo. Tak to teraz vyzerá a tak to bude vyzerať aj potom. Je to naozaj veľmi represívna, uzavretá krajina, ktorá absolútne nechce žiadnym spôsobom zlepšovať občianskú spoločnosť alebo demokraciu. Áno, ja len môžem potvrdiť, e, ja som nedávno navštívil e, Varšavu, bol tam snutie Human Dimension v rámci OBSE a nebola tam žiadna oficiálna turkmenská delegácia, oni sa takého niečo vôbec nezúčastňujú. O mnoho viac sa zaujímame o samotný proces uzavretia alebo neuzavretia takejto dohody, pretože to potom dáva možnosť turkmenským ideológom stále tvrdiť, ako, e, aký záujem má Európa o Turkmenistan, pretože chcú s nami uzavrieť dohodu, e, pozvali pána Muhamedova do Paríža a niekoľko vydaní takýchto nov, e, rôznych turkmenských novín sa venovalo takejto e, téme. To znamená, že um, veľmi tendenčne um, interpretujú všetky takéto príležitosti. Myslím, že toto ich zaujíma o mnoho viacej ako samotná obchodná dohoda. Ďakujem. So, um, Uh, Ďakujem pekne. Čo s tým teraz urobíme? Máme tu rokovanie AFETu. Možno by sme ešte raz mali napísať pánu Brokovi a aj predsedovi INTE. pretože s Turkmenistanom máme obchodnú dohodu. Mali by sme poslať kópiu aj pani baronke Eštonovej, pretože vidíme, že nedošlo k žiadnemu progresu v oblasti ľudských práv. Ešte raz srdečne ďakujem hosťom. Máme teraz rokovanie in camera od 3. do 16 a o štvrtej budeme ďalej pokračovať eh, v rámci verejného rokovania. Ďakujem.